Achso. Äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Drahé kolegyne, kolegovia. Myslím, že na úvodu si môžem dovoliť pár nejakých pripomienok. Komisár už je v parlamente, takže to bude trvať len pár okamihov, než príde. Všetkých vás vítam. No a začneme s bodmi 1 a 2. Poprvé, sú nejaké pripomienky k dnešnému programu? alebo želania, podnety. Vidím, že nie. Po druhé, e, sú, je tu pár oznámení, síce len málo, ale predsa. A chcel by som vás na ne upozorniť teda. Poprvé, s ohľadom na komitológiu k usmereniam IT, ITC, kolega Rybich s ďalšími podal námietku v rámci komitológie na dnes po obede na zasadnutí koordinátorov sa budeme zaoberať touto otázkou, aby sme vyriešili tento problém, ktorý nie je veľmi jednoduchý. Ak sa nám podarí nájsť riešenie, môže sa stať, že vám všetkým pošleme e-mailom, čo sa bude robiť, ale to by znamenalo, že 4. mája počas zasadnutia ITRE budeme, by sme prijali príslušné uznesenie. Môže sa to stať. Druhý, druhá vec, 4.5. začiatok bude trochu neskôr. Je škoda, že pani komisárka, pani komisárka Cross najskôr mala prísť tento týždeň, potom sme to odložili a teraz požiadala ešte raz to odložiť. Čiže rozhodli sme sa, že prvý bod odpadne a začneme o 10.00. To je najjednoduchšia vec. Takže si ešte dať ešte také druhé, neskôršie aj nejaký, respektíve desiatu. No a tretia poznámka. Toto už ste pravdepodobne počuli. Kvôli Štrasburgu, kde sme bohužiaľ nemohli hlasovať, čo síce nechápem dodnes, ale to je len moja osobná pripomienka. V Štrasburgu sme nehlasovali, takže sa uskutoční osobitné zasadnutie Budeme hlasovať len o niekoľkých bodov a na to sme vyhradili 11.5. o 8.45. No a kvôli tomu, že e, je veľa práce, tak to musíme urobiť takto. 8.45 11. maja ja by som bol veľmi rád, keby politické skupiny sa postarali o to, aby tu bolo toľko poslancov, aby sme mohli hlasovať. Čiže 8.45 do 9.15 maximálne. Skutočne krátke hlasovanie. To, sú, to je smernica o budovách. No, ak sa chceme včas dostať s tým na plénum, tak sme trochu pod tlakom. A preto je absolútne nevyhnutné, aby sme v tento deň rozhodli a hlasovali. Tretí bod nášho programu, a to je otázka schválenia zápisníc z 22. a 23. februára. Má niekto nejaké pripomienky a návrhy na zmeny zápisníc? Vidím, že nie. Takže tým je zápisnica schválená ako aj bod 3. No a ja som tiež v koncoch. Teraz na bod 4, no a čakáme na pána komisára. My sme mali v pláne v apríli vybaviť vypočutie alebo zasadnutie s komisármi, pretože je dôležité, aby sme sa vo výboroch porozprávali s komisármi predtým, než začneme na pláne hovoriť o pracovnom programe. Takže určite bude dobré najskôr sa zamyslieť nad tým, aké máme politické požiadavky, ktoré prednesieme aj v debatách o pracovnom programe komisie. To bude teraz nasledovať veľmi rýchlo. Konkrétne návrhy, jednotlivé opatrenia. Možno by som k tomu mohol povedať, že včera sa uskutočnilo zasadnutie s pánom Lo, generálnym riaditeľom o akčnom pláne. Bolo tam pomerne veľa kolegov, bolo to osobitné zasadnutie, keď sme hovorili o časovom pláne, no a zaznelo tam množstvo názorov, pretože komisia so svojimi zámermi mešká. No a pán Loto aj povedal, že ak výbor chce, tak predčasnú správu môžeme predložiť už teraz, Avšak um, to bude len správa, ktorá ešte nie je finálna. No a ja si myslím, a to je len môj osobný názor, že nepotrebujeme správu, ktorú, ktorá nemá žiadnu hodnotu a potom začína ešte raz zo začiatku. Takže musíme sa vyrovnať s tým, že to bude síce oneskorené, ale budeme mať riadne vyhodnotenie a budeme môcť hovoriť o opatreniach, o ktorých chceme hovoriť a na ktorých sa budeme musieť uzniesť. To je z obsahového a vecného hľadiska oveľa rozumnejšie. Potrebujeme eh, takty na to, aby sme mohli riadne eh, rozhodovať. Takže to už je posledná informácia. Takže k tomu toľko. Teraz si dáme krátku prestávku, dámy a páni. Nič iné ma momentálne nenapadne. Mohli by sme si ešte zaspievať nejakú pesničku. To by však tiež nebolo jednoduché. Áno, mohli by sme sa zavrieť aj inými bodmi, ale nie sú tu kolegovia, ktorí by tu mali byť. Mohli by sme aj hlasovať, ale to tiež nejde. Takže dosť bolo zábavy. Komisár má istý problém. Preto chcem povedať, že ten, kto sa prihlási, mohol by sa prihlásiť už teraz, že sme síce nepočuli, čo povie, ale už sa môžeme prihlásiť a ja myslím, že je spravodlivé, keď tí, ktorí teraz prišli na čas, um, budú prvý pani Ho, Winkler, kolega. Takže urobíme si teraz rečnícky zoznam Hall, Winkler, aj kto ešte, Audi, to ja. The first one. Okay. Das sind die ersten, die gleich Fragen stellen. Takže to sú prví, ktorí budú klásť otázky. Man weiß jetzt schon die Fragen, die man zu Sachen stellt, die noch nicht gesagt worden sind. Je zaujímavé, že už teraz vieme, aké otázky chceme položiť. Dobre, ale srandy na bok. We can start? Yes. Darf ganz herzlich in unseren... Takže, drahé kolegyne, kolegovia, vítam medzi nami srdečne komisára Tajányho. On je prvým komisárom, ktorý vystúpi v našom výbore a zoznámi nás so súčasťami svojho pracovného programu. Problém je, že o 10. musíme hlasovať, takže eh, bez zbytočných rečí dám slovo hneď komisárovi Tajanimu a potom nadíde čas na vaše otázky. Pán komisár, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Odpustite mi, prosím, že e, meškám, ale prišiel som neskoro kvôli demonstrácii, ktorá zdržala premávku. No už prejdem hneď k veci musím povedať, že mám pár oznámení v súvislosti s rozhodnutím komisie v súvislosti s automobilovým sektorom. Ako iste viete, ja veľmi rád navštevujem parlament. Vraciam sa tak povedať na miesto činu. Toto obdobie je pre mňa veľmi dôležitým obdobím môjho života a preto vždy, keď sa vraciam, tak sa veľmi teším, že sa môžem stretnúť s mnohými kolegami, s ktorými som v minulosti pracoval. Dnes by som vám chcel predložiť v rámci dialogu medzi komisiou a parlamentom pracovný program, legislatívny pracovný program, ktorý prijala komisia 4. marca na ktorý poukazujú na politické priority, ktoré definuje komisia. vo svojom programe Európa 2020. Hlavné body, ktoré sa týkajú môjho portfólia, budú hlavnou témou, o ktorej budem hovoriť. A budem postupovať chronologicky. Sú to čisté a ekologické automobily a písané rozhodnutia komisie ktoré sme prijali dnes ráno o 8.00. Takže ešte predtým, než sa to dozvedia médiá, tak ako vidíte, už sa na tom upovedomil Európsky parlament. Budeme hovoriť teda o pracovnom programe e, komisie do konca našeho mandátu. Ako ste videli v dokumente Európa 2020, sa zameriavame na novú priemyselnú politiku, inteligentný rast, udržateľný rast a inkluzívny rast. Je absolútne nevyhnutné rozvíjať solidnú konkurencieschopnú a konkurencieschopný priemysel. Tá politika musí byť horizontálna, integrovaná, musí zahrňať reštrukturalizáciu, musí byť udržateľná, inovatívna, musí byť kreatívna, podporovať rozvoj malých a stredných podnikov, strategicky sa musí zameriavať na využitie surovín a musí byť tiež globalizovaná. Musí to byť doprevádzané štruktúralnými opatreniami, to znamená, že musíme posporovať konkurencieschopnosť európskych podnikov. To je jasné, verejný systém nemôže nahradiť súkromné vedenie podniku ale musíme podporovať reštrukturalizáciu tak, aby sme dosiahli konkurencieschopnosť našej priemyselnej siete. Chceme tiež vyrovnovať situáciu na trhu tým, že aby sme zaistili právnu istotu aktérov na trhu. Taký bažlivý. Stále sa nám ešte nedarí dosiahnuť úplnú koordináciu európskej a solidárnej európskeho hospodárstva, bez ohľadu na tie veľké kroky, ktoré sme už dosiahli. Niektoré priemyselné odvetvia, ako automobilový priemysel alebo dodavateľské reťazce, sa ešte musia určitým spôsobom preskúpiť a modifikovať. Dnes napríklad hovoríme o výkonných ekologických vozidlách. V rámci priemyselnej politiky sa zaoberáme nasledujúcimi vecami. Predseda komisie Barroso sa eh, vytvor, rozhodol vytvoriť určitú skupinu komisárov, ktorí budú o tejto téme diskutovať na politickej úrovni, budú prednášať návrhy, a ktoré budú tiež vyjadrené v rôznych oznámeniach a budú vyjadrovať naše silné a slabé stránky v jednotlivých priemyselných odvetviach. No a v tomto zmysle budem vám, vám vďačný za vaše pripomienky a návrhy. Pri každej príležitosti, či v Bruseli, alebo v Štrásburgu, keď spolu budeme diskutovať. A rovnako sa veľmi rád budem s vami stretávať individuálne, napríklad tu na pôde parlamentného výboru. Takže čo sa týka oznámenia, o ktorom som hovoril, Ide predovšetkým o konferenciu o priemyselnej konkurencieschopnosti, ktorá sa uskutočnila v pondelok v Charlemagne, na ktorej sa zúčastnili skutočne dôležité a významné osobnosti, napríklad predseda vášho výboru, ktorému by som týmto chcel ešte raz poďakovať za účasť na tejto mimoriadne dôležitej schôdzi aj so zástupcami španielského predsedníctva s pánom Sebastianom a kolegom Almuniom, bol tam aj pán Rasmussen, predseda GM Európa, teraz k ďalšiemu strategickému návrhu. To je výskum a inovácie. Podpora inovácií je absolútne nevyhnutná na to, aby náš priemysel bol konkurencieschopný. Ja spolupracujem s kolegom komisárom na akčnom pláne ktorý predložíme ktorý predložíme začiatkom jesene. A toto, tento text sa zakladá na našom pochopení inovácií. A to sa nebude týkať len vedcov ako takých, ale aj užívateľov a celých jednotlivých priemyselných odvetví. Jednotlivé priemyselné odvetvia sú dôležité dôležitou súčasťou nášho hospodárstva a preto potrebujeme osobitný plán financovania pre malé a stredné podniky, hlavne pre tie inovatívne. Chceme sa zameriavať na vytváranie programov financovania, na využívanie finančného rizikového kapitálu, hľadáme nové inovatívne riešenia pre verejné služby a tiež chceme spodporovať verejné orgány v tom, aby sa v nákupoch zameriavali na ekologické produkty. Tiež sa chceme zameriavať na štandardizáciu v priebehu chceme predložiť veľmi ambiciózny akčný plán o štandardizácii a to preto, aby sme viac integrovali, zjednotili štandardizáciu v Európe pretože aj to je dôležitá politika. Ak chceme exportovať do tretích krajín, napríklad tým myslím transatlantický dialog a nové ekonomiky. Ďalšia iniciatíva sa týka malých a stredných podnikov. Predovšetkým je to aplikácia Small Business Act. Na úrovni európskej sa aplikuje veľmi dobre, na úrovni členských štátov je ten úspech trochu premenlivý. V niektorých štátoch už boli prijaté opatrenia o prístupe k financovaniu a znižovaniu byrokratické záťaže pri naštartovaní podnikov. Je treba ale ešte urobiť inventár rôznych opatrení, ktoré boli prijaté v rámci Small Business Actu pre MSP. 31. mája 2010 sa uskutoční v Madride revízia toho, čo sa v rámci Small Business Act urobilo. A to znamená, že začne ďalšia dôležitá etapa. Ja by som chcel apelovať na parlament, aby sme čo najskôr dospeli k dohode o zásadných legislatívnych dokumentoch nutných pre Small Business Act. To je napríklad smernica o eh, neskorých platbách. To je veľmi dôležitá téma pre malé a stredné podniky. Už ubehol rok od prijatia návrhu Európskej komisie a zdá sa, že teraz ešte v prvom čítaní sme nenašli riešenie a bolo by dobré, ak by Európsky parlament prispel k pozitívnemu riešeniu situácie, pretože ak by sa nám to nepodarilo v prvom čítaní, Znamenalo by to, že stratíme celý rok a ako inštitúcia by sme nevyslali dobrý signál verejnosti v takomto delikátnom období krízy, keby sme normatívne rozhodnutia neprijímali okamžite. Erasmus pre podnikateľov. To je veľmi dôležitá iniciatíva, podľa mňa by mala ďalej e, narastať. V roku 2009 sa uskročilo 90 príjmených pobytov, 80 sa ich pripravuje, 100 ich prebieha. No a vďaka podpore propagácii a komunikácii 10 e, tisíc podnikateľov už zapísalo svoje kandidatúry do databázy. Takže týmito vecami sa budeme ďalej zaoberať. Program Erasmus pre podnikateľov bude veľmi významný keď sa ho podarí previesť a zmeniť na trvalý program, čo bude o dva roky a teraz k vesmíru. Politika pre vesmír je dôležitá a to tiež v súvislosti s výzvou klimatických zmien a ďalšími významy, výzvami. Lisabonská zmluva dáva Európskej únii právny základ pre väčšej účasť inštitúcií vo vesmírnom výskume. Naše oddelenia teraz vypracovávajú oznámenie o vesmírnej politike Konkrétne teda, aké činnosti by mala prijímať Európska únia v nasledujúcej dobe. Toto oznámenie o tejto politike by sa malo uverejniť eh, na jar budúceho roku. Toto bude nasledovať eh, na Európe ďalší vesmírny program a v súvislosti s ďalším finančným plánovacím obdobím 2014 až 2020 by sme o tom mali hovoriť. A ďalej by sme sa mali tiež zaoberať programom Galileo, ktorý je veľmi dôležitý pre našich občanov, aby sme samozrejme zaistili úspech. Takže potrebujeme trvalé financovanie tohto projektu. Ja by som chcel zdôrazniť to, čo som už povedal v priebehu vypočutia pred niekoľkými mesiacmi, a totiž, že ja nemienim príjmať žiadne rozhodnutia, ktoré sa týkajú veľkých víziev, a ďalších smerov, bez toho, aby som predtým a si pozorne vypočul názory parlamentu a potom sa rozhodneme, čo budeme spoločne robiť. A ja budem takto postupovať pred prijatím oznámenia o strednodobom preskume Galileo ešte do leta. A preto je dôležité, aby tie najväčšie rozhodnutia, ktoré sa týkajú Galilea, boli takto aj prijaté a preto ja plánujem revidovať fungovanie medziinstitucionálneho panelu o systéme Galileo tak, aby fungoval skutočný privilegovaný nástroj dialógu, respektíve aby to, bola skutočne, aby to bolo skutočne riadece centrum pre Galileo, taká réžia, aby sme zlepšovali služby, pretože Európska komisia, moje útvary už dostali riadenie komunikovať s príslušnými oddeleniami Rady a parlamentu, aby zistili, ako sa najlepšie dá zdokonaliť fungovanie tohto medziinstitucionálneho panelu. Ešte jedna dôležitá vec sa týka surovín. To je pre nás dôležité, pretože EÚ z veľkej časti závisí od dovozu surovín. napríklad v prípade kovov a kovových. No a tak, ako to bolo v roku 2009, stratégii EU 2020 už pripravujeme kľúčovú stratégiu pre naše oznámenie o surovinách. To sa zakladá na troch pilieroch. Prístup k surovinám v rámci EÚ, prístup k surovinám mimo EÚ a recyklácia a účinné využívanie súrovín. Do konca roka chce Európska komisia vykonať analýzu prístupu k súrovinám v dôsledku ekonomickej krízy a prekážok, ktoré ešte treba prekonať na to, aby sme dosiahli dlhodobo udržateľné hospodárstvo. V júni sa komisári stretnú v Addis Abiba s Africkou úniou, aby sme diskutovali na túto problematiku. V druhej časti môjho príspevku a je mi ľúto, ako hovorím veľmi dlho, ale myslím, že by som vás mal informovať o všetkom, čo robíme. A my skutočne robíme mnohé veci, uvidíme, s akým úspechom sa stretnú. Ja som chcel všetko povedať teraz. E, program Konkurencia, schopnosť a inovácia 3 roky po e, jeho začiatku dosahujeme dobré výsledky. Bez ohľadu na to, že financie len sú len obmedzené, dosiahli sme veľký pokrok. Útvary komisie začali pracovať na druhej generácii cyklu zameranej na meranie dosiahnutých výsledkov. Ďalej sociálna zodpovednosť podnikov. Ja som absolútne presvedčený, tak ako už som povedal v priebehu vypočutia, že je tu respektíve, že podniky musia mať um, istú mieru sociálnej zodpovednosti, pretože to prospieva našemu hospodárstvu. Za prvé je to dôležité pre dôveru našich občanov v priemysel a ďalej je to tiež posilnenie nášho hospodárstva. A treba to posilňovať hlavne v súvislosti so súčasnou krízou už sme dosiahli určité výsledky v rámci prvých mesiacov práce novej komisie v oblasti REACH. REACH bude aj naďalej jedno z mojich priorít a ja sa budem zo všetkých sníl snažiť o to, aby toto nariadenie bolo úspešné, predovšetkým teda, aby podniky, ktorý sa týka, úspešne prekonali obdobie prvú lehotu registrácie do 30. novembra tohto roku. Pretože Inak by bol ohrozený úspech smernice Ríč. Na základe výsledkov vypočutia tu vo výbore som požiadal naše útvary, aby sa zamerali na praktické riešenia, ktoré budú pomáhať priemyslu plniť všetky povinnosti. No a ja som veľmi spokojný s prácou kontaktnej skupiny pre registráciu podnikov a látok, ktoré jednotlivé podniky vyrábajú táto skupina pracuje veľmi dobre, vďaka čomu by malo byť možné dostať sa k registrácii ešte v priebehu prvej lehoty. Spolupracujem s komisárom Potočníkom, ako už som povedal, aj pri našej spoločnej návšteve agentúry pre chemické látky v Helsinkách, ku ktorej prišlo minulý mesiac. Chceme pokročiť čo najďalej a najrychlejšie. Teraz látky, ktoré sú potrebné na registráciu, a ich zoznam je potrebné poskytnúť podnikom právnu istotu, pretože tu určite potrebujú predovšetkým publikácie z prievodcu k tomuto procesu odblokuje celý proces registrácie, čím podniky budú môcť predkladať svoje žiadosti o registrácie a budú vedieť lepšie nachádzať alternatívne látky. A ešte pár slov k rozhodnutí, ktoré sme prijali dnes ráno a ktoré sa týka oznámenia komisie, ktoré príde k parlamentu, rade a ekosoku ohľadne čistých a energeticky výkonných automobilov. Je absolútne nevyhnutné, aby tento program mal pridanú hodnotu pre Európsku úniu a je pri ňom potrebné plne rešpektovať subsidiaritu. A ja považujem za pozitívne to, že elektromobily sú teraz v centre pozornosti mnohých štátov, hlavne vo Francúzsku, Španielsku, Dánsku a Portugalsku. A v perspektíve komisie sa chceme oveľa viac na ne zameriavať tak aby boli technologicky neutrálne, tak aby sme znížili emisie CO2 týchto, alebo aby sme ich zbavili uhlíka. No a tiež nás zaujíma, aké opatrenia budeme musieť prijať v rámci tejto technológie. A rovnako sa zameriavame na zemný plyn, biopaliva, vodík a ďalšie riešenia pohonu automobilov, ktoré by boli ekologické. Takže je to dokopy 40 konkrétnych eh, krokov a ja využívam túto schôdzku na to, aby som sa o niektorých z týchto opatrení zmienil. Finančné podnety, podpora výskumu a inovácií v udržateľnom vývoji. Chceme podporovať ďalšiu aktualizáciu a modernizáciu. Chceme znižovať emisie CO2 a tiež ďalších znečistujúcich látok z výfuku automobilov Rovnako sa zameriavame na elektromobily, aby sme zaistili, že elektromobily budú rovnako bezpečné ako tie bežné automobily. Chceme podporovať spoločné štandardy, ktoré budú umožňovať nabíjanie a dobíjanie elektromobilov v celej EÚ a podnecovať k verejne prístupným dobíjacím miestam. Sú tu tri opatrenia, ktoré sa týkajú štandardizácie finančných podnetov výskumu. Dôležité je, aby v tomto odvetvi e, nebola príjmané, neboli príjmané jednotlivé odlišné národné riešenia. Preto je absolútne nevyhnutné, aby sme spolupracovali. Jedná sa o stratégiu, ktorú si sami môžete prečítať a zhodnotiť. Zameriavame sa na dva piliere. Bezprostredne, to je teda zlepšenie, zdokonalenie motorov, tých bežných spalovacích motorov, aby sa znižovali emisie CO2, ďalej podporovať výrobu a zavádzanie elektromobilov, automobilov na vodíkový pohon a automa- automobilov využívajúce, ktoré využívajú biopaliva. Takže aj naďalej sa budeme zameriavať aj na Cars 21. Toto oznámenie je tak trochu zmenou, respektíve posilnením tých záväzkov, ktoré ja som prijal, keď som v parlamente dostal vašu dôveru. Ospravedlňujem sa, že som hovoril dlhšie, ďakujem vám za pozornosť a momentálne veľmi rád zodpoviem ďalšie otázky. Ďakujem. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Máme maličký problém. O 10. máme hlasovanie a 13. sa hlásia o slovo. Môžeme to urobiť tak, že pôjdeme po rade a o 10. skončíme. Pred 10. dáme slovo komisárovi. Alebo keby ste sa všetci chceli dostať k slovu, tak by ste sa mali obmedziť na jednu minútu. Ja vás prosím, aby ste sa naozaj skúsili obmedziť na jednu minútu minútu. E, nehovorte prosím žiadne priateľské frázy, veď e, komisár e, je náš priateľ. Jednoducho sústredte sa iba na otázky a iba na tie otázky a potom sa nám to možno podarí, pretože ak nebudeme hlasovať o desiatej, tak budú kolegovia nepokojní. Pán kolega Winkler ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, ide o výskum a inovácie. Vieme, aký veľký, veľmi dôležitý je prístup pre malé a stredné podniky. Ako by teraz mohli plány pre výskum a inovácie e, zaruše, zaručené tak, aby sme mali teda zaručené výskum, inovácia, malé a stredné podniky. Všetky tieto tri veci. Hovorí sa o tom, že sa e, založila task force. Chcem sa spýtať, či táto task force už existuje. Ďakujem, kolega Ody. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne, pán komisár. Čo si myslíte o dopade svetových rokovaní o uhlíku na náš priemysel a ak e, e, budú existovať nejaké záväzky ohľadom uhlíka, ale rozdielne pre jednotlivé regióny, aký to bude mať dopad na, na, na nás a na rovnosť konkurencie. Druhá otázka, konkurencieschopnosť. Všetky uh, Veľké krajiny vo veľkých dohodách majú preferenčné doložky. Ako sa vy pozeráte na myšlienku reciprocity vo veľkých e, zmluvách? A to vo vzťahu k našim veľkým svetovým konkurentom. Ďakujem, pani kolegyňa Toja. Ja una programma già così. Ďakujem. Nechceme ešte ďalšie záväzky dávať do programu, ktorý je už tak e, rozsiahli. Myslím si, že záväzok voči malým a stredným podnikom je veľmi dôležitý. Je to konštanta našej hospodárskej politiky. Pán komisár, jedna otázka. Chcem sa spýtať, či plánujete nejaký druh malých, najmenších podnikov, ktorým by sa venovala osobitná pozornosť, teda podniky, ktoré by neboli orientované vyloženie na zisk. Dnes tieto podniky, napríklad družstva, sociálne podniky, ehm, tvoria veľkú časť európskeho hospodárstva, nie sú zamerané, zamerané až tak na profit, ale sú dôležité v našom hospodárstve, v našom priemysle. Chcete ich nejako podporiť? Ďakujem. Kolegyňa Hol. Ehm, rýchla otázka v normalizácii pre elektrické automobily zaručíte, aby sa e, využívali tieto automobily aj na uskladňovanie elektriny? Druhá otázka, Galileo. Súhlasím, že Galileo už nie je e, komerčne realizovateľný projekt, ani najmodernejší projekt. Je to európsky projekt. A, akú analýzu nákladov urobíte, tak aby ste to porovnali s inými projektami infraštruktúry, napríklad um, veľké ro- ro- elektrické rozvody v Severnom mori a tak ďalej, alebo projekty pre transformáciu nášho premies- priemyslu, alebo projekty vysokorýchlostnej železničnej siete. Ďalšia otázka ku Galileu. Vy ste povedali, že Čína ešte nemá uh, voľné rádiové e, spektrum a chcem sa spýtať, či sa táto situácia e, zlepšila a potom suroviny. Prístup e, k surovinám je aj otázkou riadenia. Je treba zabezpečiť, aby ťažobný priemysel bol otvorený a transparentný, tak aby sme neumožňovali korupciu. To je otázka politickej koherentnosti a toto chceme my zlepšiť. Musíme zlepšiť riadenie tejto oblasti v krajinách mimo Európy. Ďakujem. Pán Kavajo, pani Kavajo. Ďakujem veľmi pekne. Erasmus pre podnikateľov je veľmi dôležitý projekt pre mladých ľudí. Máme problém nezamestnanosti. Mali by sme zabezpečiť, aby tento program rástol. Na rok 2011 e, je tu iba 1200 e, projektov, to je veľmi málo. A posledná pripomienka. Som veľmi spokojná, že oznámenie o čistých e, automobiloch je technologicky neutrálne. Musíme si zachovať e, konkurencieschopnosť e, v Európe aj v oblasti spalovacích vnútorných motorov. Ďakujem. Kolegyňa Franko. Kolega Franko, pán komisár, chcem vedieť, čo urobíte, aby ste zlepšili cezhraničnú spoluprácu medzi E, skupinami, so skupeniami inovačných malých a stretných podnikov. Ako chcete podporiť tieto podniky, aby si e, vymieniali vzájomne poznatky a aké sú naše ambície v oblasti podpory malých a stredných e, podnikov a mikropodnikov v rámci Únie pre stredozemie. Ďakujem, Angelika Nýblo. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Dve pripomienky, otázky. Najskôr uh, podporujem vašu e, iniciatívu pre zelené automobily. Veľmi podporujem aj to, čo ste povedali, že sa nemáme špecializovať iba na elektrické automobily, ale e, na širšiu oblasť a že to má byť technologicky neutrálne. Prvá otázka. Čo si myslíte, aké máme my postavenie v porovnaní s inými regiónmi sveta? Číňania, Američania investujú masívne do tejto oblasti priemyslu, aby vybudovali tento priemysel. A druhá e, otázka, ak európske prostriedky e, majú byť investované do zelených automobilov, tak by som poprosila, aby sme išli viac smerom e, inovácie a výskum a aby sme nepremýšľali nad tým, ako by sme financovali napríklad kúpne stimuly. Ďalšia pripomienka, inovačný výskum. Pán kolega Winkler sa už k tomu vyjadril. Prosím, aby ste sa zameriavali nielen na základný výskum, ale aj na inovačný stimul. A toto zdôraznite, prosím, aj komisárke pre výskum. Ďakujem. Linek, ďakujem. E, v prvom rade chcem povedať, že tu zastupujeme politické skupiny. Rokovali sme o pláne hospodárskej obnovy a chcem sa spýtať, či komisia splní svoje sľuby ktoré dala o, o pláne hospodárskej obnovy. Takisto sme rokovali o pláne SET, kde nám chýbajú financie. Chýba tam ešte 50 financií. Chcem sa spýtať, či komisia splní svoje sluby v prípade plánu SET. A štvrtá otázka, kde budú spoločné normy pre zásuvky pre elektrické e, automobily v celej Európe. Ďakujem. Madureo. Ďakujem pekne, pán komisár. Vy ste nám povedali, že komisia sa chce venovať zeleným automobilom, a to z technologicky neutrálneho hľadiska, ale elektrický automobil je už do veľkej miery vyvinutý, výrobcovia majú rôzne modely a mnohí chcú ich uviezť čo najskôr na trh. Nemyslíte si, že elektro elektrický automobil by mohol byť v Európe zavedený oveľa skôr ako iné automobily s čistým pohonom. No a teraz ďalšia otázka k inovácii. Inovácia podporuje konkurencieschopnosť určite, ale hovoríme oveľa menej o internacionalizácii. Aby sme boli konkurencieschopní, Podniky sa musia sústrediť na nové postupy, nové produkty a musia otvárať nové trhy. To znamená internacionalizáciu. Ako sa chce tomuto komisia venovať? Pani Butiková? Pán Butiková. Pán komisár? Som veľmi rád, že v súvislosti s normalizačnou politikou ste spomenuli aj transatlantický dialog. Pán komisár Verheugen, váš predchodca, bol zodpovedný za transatlantickú hospodárskú radu. Táto kompetencia prešla na pána de Chuchta, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby ste aj vy venovali pozornosť otázke noriem, ktoré môžeme vytvárať spoločne. Ja by som chcel od vás vedieť, aké priority podľa vás existujú v normalizačnej politike v EÚ, keď sa na to pozeráme z hľadiska transatlantického. Druhá téma, e, spomínali ste Small Business Act a v tejto súvislosti aj oneskorené platby. Ja som za to, aby komisia a v prvom rade vy, aby ste vzali na vedomie, že nie iba politické skupiny tohto parlamentu, ale najmä malé a stredné podniky, napríklad UEA, PME, sú za to jednoznačne, aby táto smernica bola uplatňovaná aj na vzťahy podnik-podnik. Ďakujem, pán kolega Enčo. Ďakujem veľmi pekne. Jedna otázka pre pána komisára. Chcem sa spýtať, že či komisia chce prideliť špecifické financie, aby podporila internetový obchod. Teraz myslím najmä pre nezamestnaných. Toto by sa mohlo realizovať formou e, nového finančného nástroja, ktorý bol predstavený 8. marca. Chce komisár riešiť e, tento nástroj oddelenie? A potom ešte jedna otázka stručná. Chcem vedieť, či pán komisár Tajani konala sa konferencia v pondelok Chcem vedieť, aké boli konkrétne odpovede a naučenia z tejto konferencie. Ďakujem. Pán kolega Pada. V stratégii EU 2020 nízkouhlíková a efektívna ekonomika e, sú veľmi zdôrazňované. Zároveň, keď sa pozeráme na pracovný program na rok 2010 nevidím tú, e, túto prioritu. Ako e, by ste to okomentovali? Čo k tomu poviete? Ďakujem. Pani Valeum? Ďakujem, pán komisár. Minerálne, e, teda zdroje nerastných surovín. Viete nám povedať, či v tejto fáze má už komisia nejaký prehľad o e, zdrojoch, ktoré máme v Európskej únii a ako chcete podporovať e, ťažobný priemysel, pretože ťažobný priemysel má veľký e, problém so získaním prístupu e, k oblastiam, ktoré sú e, chránené e, zákonmi EÚ o životnom prostredí. A e, chcem ešte sa spýtať na používanie cyani- e, pri e, ťažbe zlata. O tom sa bude budúci týždeň hlasovať. Ďakujem. Kristian Ela, pán komisár. Výskumný program pre bezpečnosť má 1,5 miliardy eur a tým je to najväčší program, jeden z najväčších e, programov v tomto parlamente. My ako parlament sme to vždy podporovali, rada krátila prostriedky o tretinu, ale komisia ich znova vrátila. Ako sa pozeráte na budúcnosť tohto výskumného programu? Veľa tém sa otvára spolu s USA a Američania chcú pracovať e, na internetovej bezpečnosti, na normalizačnom dialogu a tak ďalej. Čo si o tom myslíte? Druhá otázka. Parlament jednoznačne vždy program podporoval a komisia chcela oddelovať vojenský a civilný výskum. Teraz konštatujeme, že v poradnej rade tohto programu e, sa objavuje zrazu Európska obranná agentúra a má byť príprava na vojenský výskum. Zastávate ešte toto delenie na vojenské a civilné, na vojenský a civilný výskum? Nebolo by lepšie v poradnej rade uh, spolupracovať s internetovou bezpečnostnou agentúrou, ktorá je v NIS. Pani Tikao? Domnule domnule aici sunt. Um... Pán predseda, pán komisár. Priemysel, aby priemyselná produkcia ostala v Európe, musíme ju modernizovať, aby bola ekologickejšia, aby tu ostali pracovné miesta. Musíme takisto rešpektovať ciele kiotského protokolu a toho, čo sa plánuje po Kyote. Čo chce komisia urobiť e, na to, aby zmodernizovala priemyselné podniky? Druhá otázka. E, iniciatíva pre elektronické faktúry. Čo preto robí komisia? Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým kolegom za to, že ste naozaj dodržali časový limit a teraz pán komisár môže všetky tieto otázky zodpovedať za 10 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne. No už ja dúfam, že sa mi podarí stručne zodpovedať eh, na všetky vaše otázky a vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne a pokiaľ by ste chceli potom si vypočuť detaľnejšie odpovede na otázky, ktoré vás trápia, mohli by sme sa stretnúť potom v Štrasburgu. S mnohými z vás sme, som sa už stretol a ja som vám neustále k dispozícii. Páni Winkler a Franko hovorili predovšetkým o dostupnosti úverov pre podniky. Nuž je práve v mojom úmysle podporovať všetky iniciatívy, ktoré sú zamerané na uľahčenie prístupu alebo dostupnosti úverov pre malé a stredné podniky. A je potrebné zabezpečiť tieto prostriedky spoluprácou s Európskou investičnou bankou a ostatnými subjektami. Čo sa týka finančných nástrojov, chceli by sme optimalizovať ich eh, účinok alebo účinnosť. Takisto by sme sa chceli zamerať aj na rizikový kapitál a vytvorením európskeho pásu pre fondy rizikového kapitálu a to by možno, že mohlo mať veľký prínos pre rast ekonomiky v Európe. Ja som sa už nedávno stretol aj s prezidentom Európskej investičnej banky Majštetom a sme si menili názory na súčasnú situáciu. Takisto sme sa snažili spoločne zadefinovať ďalšie nástroje, ktoré budú fungovať po roku 2013. 6. maja sa bude konať fórum pre malé a stredné podniky, ktoré bude sa vyslovne zameriavať na dostupnosť úverov jedná sa teda, alebo ide teda hlavne o odstránenie byrokratických e, postupov. Ja presne viem, o čom hovoril pán Winkler a zdieľam aj jeho obavy, preto sa aj budeme snažiť e, odpovedať veľmi konkrétne na tieto otázky. Ak sa bude možno niekde zmeniť pravidla, tak e, sa budeme o to snažiť. Napríklad, keď ja som bol komisárom pre dopravu, v niektorých programoch, napríklad Marco Polo, keďže bol málo dostupný pre malé a stredné podniky, tak sme zmenili vlastne pravidla alebo kritéria programu. A včera komisia prijala ďalšie opatrenia, ktoré sú zamerané na amministrativo. Eh, da una sua eh, collega eh, di partito e di nazionalità. Takisto už ehm, to, čo spomínala vaša kolegyňa, to je takisto veľmi dôležitá téma. Teda, či už otázka teda zdaňovania, či už budem za takúto daň alebo proti tomu nemôžem vám zatiaľ povedať, že či to bude vyňaté z nariadenia. Neviem, či je vhodné využiť takéto danie v, to, v tejto otázke. Ja mám v tejto otázke pomerne e, neutrálne stanovisko. Pani e, Alatoja hovorila o neziskových organizáciách a rôznych družstvách A táto téma je veľmi aktuálna a dôležitá aj z hľadiska sociálnych aspektov, e, ktoré prinášajú tieto subjekty. Ja som vlastne to spomínal už aj počas vypočutia a to by som aj mohol potvrdiť, že budem sa takisto e, snažiť pomôcť aj tomuto podnikateľskému sektoru, ktorý má veľký e, sociálny význam a teda môžem aj potvrdiť, že od veľkých priemyselných podnikov až po rodinné podniky všetci vlastne si sa budú môcť teda tešiť z toho, že ja budem im prejavovať veľký záujem všetkým. Potom ďalšia otázka sa týkala mojej ochoty zmeniť prípravnú fázu v skutočno, skut, skutočnosť. My sme sa teda všetci uzhodli na tom, že rozpočet eh, pre tento program by mal byť revidovaný eh, v roku 2012. Tento rozpočet by mal byť navýšený. Eh, malo by ísť asi o 7 miliónov eur, pretože v roku 2000 to bolo 8 miliónov eur oproti tým 5, ktoré sú na ten projekt dnes. Nie je to veľmi veľa, ale je to aspoň nejaký signál. Takisto vám môžem povedať, že tento program zaručí väčší priestor pohybu a takisto budú zrušené niektoré obmedzenia, ktoré platili ešte v prípravnej fáze projektu. A tí podnikatelia, ktorí sa už programu zúčastnili, oceňovali hlavne to, že sa môžu poučiť priamo e, nesprostredkovane od e, iného podnikateľa. A čo sa týka elektromobilov, to je téma, o ktorej sa vyjadrili viacerí poslanci. Ja sa teda pokúsim tieto od túto odpoveď nejako zhrnúť. Nemôžem teraz odpovedať každému jednomu, ako by som chcel, pretože máme nedostatok času. Uh, niekto sa tu aj pýtal, že či by sme chceli um, prioritizovať ehm, elektromobily, alebo budeme mať neutrálny postoj. Ako som už povedal, elektromobil má, má veľký význam pre budúcnosť. Snáď, ako som už aj uviedol, ehm, španielské predsedníctvo považuje elektromobily za svoju takmer vlajkovú loď svojho predsedníctva a aj v tom texte z dnešného rána, ktoré si môžete takisto prečítať, existuje veľký priestor venovaný práve elektromobilom, ale takisto aj hybridným vozidlám, vozidlám poháňaným vodíkom a podobne. A my by sme sa snažili zameriať aj na vybudovanie špeciálnych infraštruktúr, pretože to tieto veci si vyžadujú aj osobitnú infraštruktúru, pretože nemôžeme si predstaviť že budeme mať e, v najbližších rokoch e, trh pre elektromobily všade. Čína aj Rusi, investujú obrovské peniaze. Do tohto napríklad aj Fiat teraz pripravuje mm, Fiat 500 v, v Amerike, ale nie v Európe. A pýtal som sa e, hovorcu Markiona, že kedy myslia, že budú produkovať Fiaty 500 elektromobily pre Európu a on mi odpovedal, že tu na nemáme na to infraštruktúru, ale že e, Rusi, Číňania, Američania do toho investujú veľa. A my musíme mať e, širšie možnosti výberu alebo širšie väčšiu možnosť e, si aj väčšie možnosti podporovať priemysel v tom, aby sme ich motivovali k tomu, že budú vyrábať e, e, elektromobily a takisto, že budú aj k tomu infraštruktúra. Čiže sú tu dva piliery. Je teda spalovací motor, ktorý zároveň má e, neustále mať nižšie emisie CO2 a potom to by mala byť úloha krátkodobého charakteru a potom ten druhý pilier, to je tá strategická úloha, ktorá by mala byť zameraná na tie automobily, ktoré budú ešte menej znečistené znečisťovať. To sú e, hybridné automobily, vodíkové automobily a podobné. A to je obrovský priestor, ktorý je ešte stále otvorený veľkému počtu analýz a štúdií. Ecco, sullo Small Business Act continueremo. Ah no, sullo standard c'è un'altra domanda, non rile Eck eh, mi pare, sullo... No, ešte tu bola otázka pani Eck, ktorá sa týkala noriem k dobíjacím miestam. My sme chceli v roku 2010 sa venovať otázke e, štandardizácie a venovať sa harmonizácii európskej normy pre dobíjanie elektromobilov. Súhlasím s tým, že potrebujeme spoločné normy alebo rovnaké normy, tak aby hybridné elektromobily mohli byť dobíjane e, po celej EÚ. To je samozrejme, že základný, to je základný predpoklad, ak e, majú tieto elektromobily fungovať a prechádzať cez hranice. Takže táto norma bude musieť byť zavedená ešte predtým, než e, sa budú masívne predávať elektromobily na európskom trhu. Takže my chceme jednotnú spoločnú normu a najchodnejší spôsob uplatnenia tejto normy pre dobíjanie elektromobilov musíme nájsť. Teraz, čo sa týka výskumných programov, Ehm, tejto otázke sa pýtali takisto viacerí poslanci. Ehm, ja mám ten, som toho názoru, že výskum alebo veda a výskum je základ hospodárstva a preto komisia um, v najvyššom období bude predkladať texty o inovácii. My spolupracujeme aj s pani komisárkou Fakin Takisto sa zaberáme aj výskumom a vývojom. A takisto aj s, um, uvažujeme o ďalších finančných perspektívach a samozrejme je nepochybné, že budeme musieť niektoré pôvodné zámery eh, v rozpočte revidovať a predpokladáme, že to bude zmena v prospech priemyselnej politike, pretože pokiaľ má platiť, že priemyselná politika skutočne je základným prvkom dokumentu Európa 2020, tak musíme potom prejaviť rozhodnú politickú vôľu v tejto otázke a musíme túto politickú vôľu pretaviť v konkrétne činy a to musí byť konkrétne tak, že Európa musí mať konkurencieschopný priemyselný systém a k tomu je potrebné, aby podniky mohli inovovať. Už teraz prebieha veľké množstvo investícií, ale investícia bez výskumu nie, invest, inovácia bez výskumu nie je možná, takže ja si myslím, že to je absolútna priorita. Ja neviem, ako to všetko napokon dopadne ale vôľu a úsilie tomu už venujeme. Ja takisto, takže musíme to ehm, zohľadniť aj potom v rozpočtoch v budúcich rokoch. Potom to bola ďalšia téma, ktorá sa týkala konkurencieschopnosti našich európskych podnikov. No, k tejto témy sa dotkli taktiež viacerí poslanci. To je téma súrovín. To je problematická téma, pretože k tejto téme sa viacerí vyjadrili s obavami. Ja som sa takisto v nedávnych týždňoch stretol so zástupcami podnikateľského sektoru a tí takisto vyjadrujú svoje pochybnosti, dokonca obavy. materie prime, per esempio, una obavy, ktoré sa týkajú predovšetkým sveta mimo EÚ, pretože tam sa svet vyvíja smerom k veľmi veľkým monopolom a takisto aj na ponielkovej schôdzi, ktorá vlastne sa dohrala počas tejto konferencie, sme hovorili o ďalších možnostiach priemyselného rozvoja a sme sa všetci zhodli na tom, že je potrebné rozvíjať malé a stredné podniky, pretože podporujú celý priemysel. A tak, ako aj hovoril váš, e, bol tam teda aj váš predseda vašho výboru a my sme sa na tejto konferencii presvedčili aj na základe diskusie s ekonómami, zástupcami e, intelektuálov a rôznych zúčastnených e, aktérov, že je potrebné podporovať túto oblasť našej stratégii Európa 2020. To znamená, že musíme podporovať vyvážený ďalší rozvoj v priemysle, a v malých a stredných podnikov. Ja nechcem povedať, že teda chcem zrušiť služby vonkoncom, nie, nechcem ani služby nahradzať priemyslom, alebo nahradiť podniky služieb podnikmi priemyselnými, ale sme vyvážiť situáciu a chceme zabrániť tomu, aby sa zopakovali tie škody, ktoré boli spôsobené niektorými politickými rozhodnutiami a ekonomickými politikami, ktoré nepriniesli vlastne žiadané výsledky. Ďalej je tu otázka získavania surovín z tretich krajín. Taktiež nenáhodou som sa zmieňoval o schôdzi s Africkou úniou v Addis Abebe. E, je pravda, že vlastne v krajinách pôvodu týchto surovín sa dejú také rôzne veci, osobitného charakteru a ja preto aj zdôrazňujem, to som vám vlastne už aj predtým oznámil, že pôjdem do Addis Abeby, aby som šiel riešiť tento problém my ako Európa. Máme veľký záujem na tom, aby sme v Afrike nerokovali ako nejakí neokolonialisti, ale naopak, aby sme tam viedli politiku v prospech rozvoja Afriky, v prospech politickej stability Afriky. My nemáme záujem o to, aby tam sme, podporovali korupciu, pretože vo, veľkých, vo väčšine afrických krajín je vysoká miera korupcie, ale my ako Európa vo všetkých eh, priemyselných odvetviach, vrátane ťažobného priemyslu. Musíme podporovať kvalitu a nie mm, vonkoncom nie korupciu. My musíme podporiť kvalitu ťažby tým, že poskytujeme mm, našich kvalifikovaných odborníkov a poskytujeme prácu obyvateľom týchto štátov. Suroviny sú súčasťou politického projektu pre Afriku a keď ja som asi pred rokom v Neapole zorganizoval dva pracovné dni, ktoré sa venovali Euró- vzťahu Európa-Afrika tak jeden z afrických lídrov mi povedal, že je potrebné, aby sme viac spolupracovali s Afrikou, aby sme podporovali budovanie infraštruktúry z našej strany, aby sme tam boli viac prítomní, pretože povedal, že keď vy vybudujete železnicu, E, púšti, tak budete, mať, budete prvý, ktorý sa bude môcť pozrieť e, pod ten piesok, aby ste zistili, že či tam nie sú nejaké suroviny. E, ja, ja dúfam, že budeme tam môcť pôsobiť stále viac a viac. E, nie preto, aby sme tam prišli e, s nejakým košikom peňazí a korumpovali tam politikov, ale naopak, aby sme tam e, podporovali skutočné rozvojové projekty. Takže téma surovín je osobitne a nesmierne dôležitá, to som už spomenul. A aj nedávno na konferencii som opakoval, som opakoval, že máme, že hrozí nedostatok nízkoprofilových surovín a musíme vypracovať lepšiu stratégiu na lepšie využitie tých, ktoré máme. Takisto sa chceme zamerať na zabezpečenie náhradných surovín, teda tých substitučných surovín pre tie, ktoré sú nepostačujúce a samozrejme, že to všetko má aj svoje dopady na životné prostredie a na jeho ochranu. Vy ste takisto e, spomínali aj ťažobný priemysel. Ďalej, ďalšia otázka sa týkala e, smernice o neskorených platbách. Ja ďakujem pánovi Butikoferovi za túto otázku, ktorá sa týka B2B Um, to bola otázka, ktorú sme prejednávali aj s koordinátormi, dosiahli sme aj kompromis a čo sa mňa týka, ja myslím, že kompromis je celkom dobrý, lebo považujem ho za celkom dobrý a dôležité je teda, aby parlament rokoval diplomaticky s radou, aby sa nám podarilo dosiahnuť eh, taký text, ktorý rada bude schopná schváliť ja si myslím, že čo sa týka B2B, táto otázka je pre radu ako tak bola priateľná a čo sa týka kompromisu, ja nie som ani proti tomu. B2B musí byť súčasťou našej stratégie, ale ja si nechcem kaziť to, čo funguje, čo je dobré, takže je treba pomôcť malým a stredným podnikom, ale keď chceme sa okamžite dostať k tomu, aby to všetko bolo dokonalé, tak myslím si, že členské štáty zase budú klásť tomu trochu odpor. Ja spolupracujem s viacerými poslancami, aby sme dosiahli takú dohodu, ktorá nám umožní schváliť v prvom čítaní um, tak, aby všetky inštitúcie, aj parlament, aj rada, aj komisia mohli vlastne v tej chvíli, alebo v súčasnosti, keď sa chceme dostať von z krízy, aby sme podporili pomoc malým a stredným podnikom, a to chceme taký kompromisný text, ktorý bude teda priateľný. Ja mám pripravené ešte ďalšie odpovede a samozrejme môžem vám ich zaslať aj písomne, pokiaľ by som má vaše mena aj s adresami a môžem aj osobne prísť ešte sem do výboru. Teda ďakujem pekne. Ďakujem pekne za návštevu, ďakujem aj pekne za vaše detailné odpovede a po tretie ďakujem za to, že ešte predtým, než ste eh, predložili verejnosti návrh o budova, tak ste tam o tom informovali nás. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšiu e, úspešnú spoluprácu. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können starten. Drahé kolegyne, kolegovia, začneme s našim hlasovaním. darf äh, Sie bitten, dass wir jetzt zügig zur Abstimmung kommen. Že požiadam vás, aby sme rýchlo prešli k hlasovaniu. Ja dúfam, že äh, frakcie a politické skupiny si dali na to pozor, že je tu len toľko členov, ktorí môžu hlasovať, aby sme nemuseli neustále prerušovať hlasovanie. Takže prvé hlasovanie, hlasovanie o kolegyňa Podimáta, e, ktorá chcela najskôr niečo povedať. Ja navrhujem, aby sme teraz hovorili len veľmi krátko. Pani kolegyňa Podimata dostáva slučne slovo, nech sa páči. Ďakujem. E, najskôr by som sa chcela e, poďakovať všetkým tieňovému spravodajcovi aj všetkým, ktorí sa zúčastnili na diskusii aby sme e, ukončili revíziu tejto e, smernice, o ktorej hovoríme. Dva body ešte. Ja už som to zdôraznila aj v dôvodovej správe. Týka sa to poslednej dohody o otázke označovania štítkami. Viete, že dohoda predpokladá tri energetické triedy maximálne a plus, plus, plus v súlade s článkom 10.4 a s článkom 4 a úvodným ustanovením 2. A takisto je tam aj revízna doložka v smernici na rok 2014 najneskôr. A z toho vyplýva, že ak bude potrebná ešte ďalšia diferenciácia v štítkoch, či ešte okrem triedy A do roku 2014, všeobecná, pred e, všeobecnou revíziou smernice. Myslím si, že by sme si takto mali vykladať dohodu s komisiou. Teda, že sa urobí nová klasifikácia, reklasifikácia, ale my chceme ešte, aby komisia v okamihu hlasovania na plenárke e, potvrdila náš výklad, e, túto možnosť reklasifikácie. Ďakujem. Kolegyňa Hasi, ale teraz nebudeme otvárať znovu debatu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V rámci trialógu komisná komisia úsne oznámila, že rozhodnutie alebo interpretácia, o ktorej hovorila pani Modimata, je v poriadku. Ja tvrdím, že zelení môžu podporiť tento kompromis, aj keď je ešte veľmi vzdialený od ideálu. Spravodajkňa odvedla kus eh, veľmi dobrej práce. Skupina by chcela e, písomné, písomné potvrdenie ústnej interpretácie komisie. Riešenie je teraz také, že táto interpretácia bude potvrdená, alebo komisia ju potvrdí na plenárnom zasadnutí. To je pre nás podmienka, aby sme tento kompromis podporili. Ďakujem pekne. A ešte ďalšia pripomienka. E, komisia, pán Príza. Pán predseda, pani spravodajkyňa, ja naozaj potvrdzujem výklad, ktorý uviedla pani Podimata. Ak bude potreba e, urobiť rekvalifikáciu pred revíziou rámcovej smernice, môžeme to urobiť smerom nadol. Čiže my potvrdzujeme toto a môžeme to potvrdiť, či už to bude písomne na plenárke, alebo inak. E, nemusí to byť nevyhnutne na plenárke. Neviem, či tam bude e, komisár e, vtedy, ale ja si to ešte overím s komisárom, či to naozaj je jediný výklad a chcem uistiť naozaj parlament. Ďakujem. Ďakujem pekne, keďže som bol na tom trialógu, tak ehm, by som odporúčal, aby sme sa držali toho, čo bolo dohodnuté. Skutočne to neboli ľahké rokovania teraz. Správa Podimata, kto je za? Elektronické hlasovanie? Dobre, takže musíme hlasovať v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Dobre, a výsledok je 51 hlasov za, 0 proti. Ďakujem pekne. Ďalšie hlasovanie správa Tikau. Aj k tomu sme veľmi dlho rokovali elektronické hlasovanie, teda hlasovanie je otvorené. Takže, pardon, nedá sa to. Je tu jedna pripomienka, chcete niečo povedať? Kolegyne, kolegovia, musíme si dávať pozor. Nemôžeme v prípade každej správy, o ktorej hovoríme, si dovoliť debaty. Dobre. Takže kolegyňa Tykal, nech sa páči. Ďakujem. Myslím si, že táto správa je veľmi dôležitá pre emisie a pre energetický výkon, najmä v sektore, ktorý nie je pokrytý systémom ETS. Takto by sme vytvorili nové pracovné miesta v zelenej ekonomike. Ďakujem. Takže hlasovanie je otvorené. Karte nicht, wir Nefunguje tu jedna kartička, takže hlasovanie je otvorené. Closed. Hlasovanie je ukončené. 52 und 52 hlasov za plus 1, ktorá nefunguje, takže 53 hlasov za. Tiež jednomyselne schválené. Ďakujem pekne. Dostávame sa k ďalšej správy. Správa kolegu Winklera. Máme hlasovací zoznam. Na jednom mieste sa dostaneme ešte k ústnemu pozmeňujúcemu nástroj na návrhu. Takže 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 1, kto je za? Proti, zdržali sa, schválený. 21 za. Takže, pardon. To bol kompromis takže prejdeme priamo k IMKO 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 20 za. Proti? To bolo zamietnuté, ale myslím, že si to ešte skontrolujeme tak v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Once again, we vote. Takže ešte raz, hlasovanie otvorené, ukončené, ukončené a výsledok je taký, že je to zamietnuté. Dobre, 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 25 za, proti, zdržali sa, prijatý. 26 je vybavený kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 31 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 3 za, proti,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 prijatý. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. 40 za, proti, zdržali sa, prijatý. 51 za, proti, zdržali sa, prijatý. 41 za, proti, zdržali sa, prijatý. 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý kompromis 4. Za? Proti? Zdržali sa prijatý 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí 49 za, proti, zdržali sa zamietnutý 50 za, proti, zdržali sa zamietnutý 5, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 6 za, sedmička bola stiahnutá. Ja to som zabudol. Kompromis 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 7, za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 8, za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 66 za, proti zdržali sa, prijatí 68 za, proti, zdržali sa, prijatí. Imko 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. Imko 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. 69 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatí. 74 za, proti, zdržali sa prijatí, 76 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 75 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 80 odpadá, 81 za, proti, zdržali sa, prijatý 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí 85 za, proti, zdržali sa prijatí 86 za, proti, zdržali sa prijatí 87 za, proti, zdržali sa prijatí kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 91 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Hlasovanie počasia, počasia 96, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 98 za, proti, zdržali sa, prijatý. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 100 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 101 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. S ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže to si skontrolujeme. 102 si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené, ukončené. Výsledok je, že to bolo prijaté. A pomerne jasne. 102 prijatý. 103 odpadá. 104 za. 104 za proti, zdržali sa prijatí, 105 za, proti, zdržali sa prijatí, 106 za, proti, zdržali sa prijatí, 107 za, proti, zdržali sa prijatí, 108 za, proti, zdržali sa prijatí, úvodné ustanovenia 4 za, proti,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 a teraz 15, ústny pozmeňujúci návrh e, pani Rejra Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Maki, tenivá spravodajkynia tu dnes nie je, ale povedala mi, že e, pre pozmeňujúci návrh 15 sa dospelo k dohode medzi všetkými skupinami, takže nepotrebujeme hlasovanie po častiach. Ak chcete, môžem prečítať e, znenie toho textu pričom nerovnaká distribúcia zriedkavých strojov môže brániť inováciám a má názor, že európska politika EÚ o súrovinách by mala vyriešiť kľúčové výzvy s ohľadom na zaistenie spravodlivého prístupu. Ďakujem. Takže ústny pozmeňujúci návrh, kto s ním súhlasí? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Takže tým je to vybavené 16. 16 za. 16 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 17 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 1 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 2 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 3 za. Proti zdržali sa prijatí. Teraz záverečné hlasovanie. Pán Butikofer, bohužiaľ bez mikrofónu hovorí. V prípade 103 ste povedali, že to odpadá, ja neviem. Nerozumiem prečo. Pretože IMCO je to pokryté návrhom IMCO 2. IMCO 2. o dva riadky nad tým. Ak je prijatý IMCO 2, tak 103 odpada. Na tom sa dohodli spravodajcovia. Dobre, teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky hlasovanie je otvorené. Gegen, geschlossen. Hlasovanie je ukončené. Je tu o jedného člena alebo jeden hlas EPP naviac. Ďakujem pekne, hlasovanie je ukončené a výsledok je jasný.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 Enthaltungen beschlossen. 31 entfällt. Dra False if Amendment 5 is adopted. Ah ja, no, excuse me. 31 Zustimmung. No, no, no, excuse me, my first idea was correct. Takže prepačte. 31 odpada. A teraz prejdeme k 30. 30 za, proti, zdržali sa, prijatí. Osmička, kto je za, teda šestka, kto je za, ten nahrádza ústne pozmeňujúci návrh. Myslím, že všetci poznajú, kto je za tomu ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Kto je proti? Zdržali sa. Tiež je to zamietnuté. 34 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 33 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 35 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 15 za. Proti zdržali sa prijatí 4 za, proti, zdržali sa prijatí 36 za, proti, zdržali sa prijatí 16, oddelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa Takto si overíme. Druhá časť, hlasovanie je otvorené. Takže druhá časť, 16. druhá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Takže ešte nie. Try once again. Tak skúsime to ešte raz. Dobre. Pozmeňujúci na 16, druhá časť, hlasovanie je otvorené. Closed. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Dobre, 37 za. Takže 37 odpadá, ďakujem pekne. A teraz 38, tiež v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, to si tiež kontrolujeme, druhá časť, hlasovanie je otvorené, Closed. hlasovanie je ukončené, takže to odpadá 17 za, proti, zdržali sa prijatí 40 za, proti, zdržali sa prijatí 39 za, proti, zdržali sa prijatí 7 a 18 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 41 za, proti, zdržali sa prijatý 42. Takže 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 19. Oddelené hlasovanie. Prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 43, odpada, 44, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, 20 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz eh, osmička, kto je v prípade osmičky o tom budeme hlasovať. Dobre, 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatí, Jednotka odpadá. 9 za. Proti? Zdržali sa? prijatí, 1 za. Proti? zdržali sa zamietnutí 2 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz 3 za, proti, zdržali sa prijatý a teda 14 za. Alebo nie. Takže pardon. Ja som prehľadal kompromis 1. Takže kompromis 1. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. No. A teraz 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. Druhá časť za. Takže druhá časť Opadá. Dobre. Vylačilo, odpadá je zamietnutá 5. Odpadá tiež. Dobre, takže 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa. prijatí. 15 za. Proti. Zdržali sa. prijatí, 6 za. Proti. Zdržali sa. prijatí, Kompromis 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. prijatí, Kompromis 3 za proti, zdržali sa prijatí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 5 za, takže pardon, 25 za, proti, prijatý. Teraz kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý. 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí. To bolo tesné, teda tak si to skontrolujeme. 28. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. Prijatý. 12 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 13 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 1 za, proti, zdržali sa. prijatí. 2 za, proti, zdržali sa. prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Legislatívne uznesenie tiež v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A výsledok je rovnaký. Takže to bolo prijaté. Srdečne gratulujem spravodajkyni. Vaša správa prešla, ale bola to náročná situácia. Takže pani Harms, máte slovo. Ďakujem za to, že mi ešte raz udelujete slovo, pán predseda. Asi ste skonštatovali, že som hlasovala proti vlastnej správe s hlasmi mojej politickej skupiny. Urobila som to veľmi nerada, lebo som si myslela, že rozpráva o správe bola veľmi zaujímavá, že mnohí ľudia si úvod, uvedomujú ten bulharský problém, nevyriešenú atomovú skladku. Je jasné, že v Bulharsku nie je e, finančná podpora pre konečné skladovanie, že sa z Bulharska do Ruska exportuje atomový odpad. Do, teraz to bola jednosmerná ulica. Myslím si, že tá rozpráva o tom bola veľmi e, potrebná, pretože sa pripravuje aj smernica o konečnom skladovaní. Údajne komisár Oettinger na nej pracuje. Druhá rozpráva sa zaoberala s otázkou na čo sa použijú nové čerstvé milióny eur v Bulharsku, keď nebude e, to slúžiť na zastavenie, na ukončenie činnosti kosmoduly. Ja som za to, aby sa tieto peniaze investovali do inovácií sietí, do energetickej efektívnosti a podobných vecí. Ja som sa to snažila zdôrazňovať. Väčšina výboru pod vedením tieňového spravodajca toto objasnenie nechceli, majú opätovne ešte šancu na plenárke o tom hlasovať. Ja ale prosím, aby si politické skupiny vyjasnili, či takéto upresnenie by nemohli predsa len o poslanci podporiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše vysvetlenie. Teraz vieme, prečo sa hlasovalo tak, ako sa hlasovalo. E, ukončili sme hlasovanie, môžeme pokračovať, teda respektíve mohli by sme pokračovať. Ah, ja. ähm, Punkt 9, Review. Bod 9, polčasová revízia. Eh, je tu eh, spravodajca Vladimír Remek. Kolega Remek dostane teraz slovo. Bol by som veľmi vďačný, keby tí, ktorí si to už nechcú vypočuť, aby nerobili hluk, aby nerušili eh, pána Remeka a najmä tých, ktorí chcú počúvať. Čiže kto sa už nezaujíma o túto otázku, prosím, opustite miestnosť. Ladies and gentlemen, please, if it's possible to go outside, then we can discuss... Dámy a páni, um, ak budete tichšie, budeme môcť diskutovať. The discussion is open to, to number nine. Mr. Takže otváram rozpravu k bodu 9, pán Remek. Pán predseda, ďakujem za slovo. Máte podkladový dokument k dispozícii a chcel by som sa obmedziť na niekoľko krátkých úvodných poznámok. Všetci e, vieme, že Európa nie je jediná, ktorá sa e, usiluje o vybudovanie navigačného systému. Rozhodujúci hráči e, v tomto smere, alebo naši konkurenti, urýchľujú svoje úsilie nie len Spojené štáty, ale aj Rusko a iné krajiny, Čína, India napríklad. Mohli by sme povedať ako klasik Hannibal Anteportas – Správa by mala ukázať, ako sme na tom v danej fázi a čo by sme mali robiť preto, aby sme boli konkurencieschopní, ale aj nezávislí a teda úspešní na tomto poli. Je jasné, že tento projekt je ambiciózny, je nákladný, zložitý, um, obsahuje viacero problémov a takisto meškáme časovo, máme ťažkosti s financovaním. Máme ťažkosti s nájdením mechanizmov a systémov financovania. Ešte len budujeme riadiace štruktúry. Nie sme úplne nezávislí v, vo, vo vypušťaní e, rakiet, nosných rakiet. Ceny týchto služieb rastú a konkurencia sa zdokonaluje a postupuje. Stále ešte nepanuje a postupuje oveľa rýchlejšie ako Európa. Ešte stále v členských štátoch nie je dostatočná politická istota o tom, že tento projekt je potrebné podporiť. Mojím e, cieľom je, e, ja sa od začiatku e, zaujímam o úspech projektu, mojím cieľom je, aby správa bola prijatá a odrážala názory širokého spektra poslancov Európskeho parlamentu. Preto možno je v tomto kontexte viac otázok ako odpovedí. Chcem zdôrazniť, že aj preto stojíme o vaše názory a podnety a čakáme pozmenujúce návrhy. Bol by som rád, keby výsledok bol akceptovateľný. E, v mojom záujme je naznačiť, e, aké kroky máme podniknúť, ak chceme aby európsky pro- program družicovej navigácie bol prínosom, aby prispel k tomu, že Európska únia bude patriť k subjektom so špičkovou technológiou, aby posilniť našu bezpečnosť a konkurencieschopnosť, aby podporil ekonomiku a zamestnanosť a aby prispel k, k skvalitneniu života občanov v EÚ. Budujeme veľkorysý systém infraštruktúry, ktorý má slúžiť všetkým oblastiam života v EÚ. Takto k nemu treba pristupovať. Nie je to projekt pre určitý segment európskych aktivít, mal by preto byť zahrnutý do všetkých e, programov Európskej únie. Som si istý, že e, tento program EÚ podporuje a stojí za to prekonávať ťažkosti. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Pani kolegyňa Hall sa hlási ako prvá. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som sa chcela poďakovať pánovi Remekovi za pracovný dokument. Myslím si, že je veľmi jasný a pomáha nám, tak ako je prezentovaný, zdôrazňuje e, určité otázky sú tu viaceré otázky, ktoré sú dôležité. E, my sme od pána Čačinyho dnes pred poludním nedostali odpoveď. Od pána Tajanyho dnes e, predpoludne nedostali všetky odpovede. E, a rada by som vedela, či by sme sa mali pýtať, či máme analyzovať, čo prinesie Galileo. Myslím si, že pracovný dokument je veľmi dôležitý v tom, že ukazuje, že Galileo už nemá komerčnú úlohu, pretože oneskorenie je veľmi veľké a teraz vlastne mu konkurujú napríklad čínske alebo japonské systémy. Ani z technologického hľadiska už nie je Galileo najmodernejší, pretože to časové oneskorenie je uh, veľmi veľké. Je to už len projekt európskej infraštruktúry, ktorý nám dá satelitné možnosti. Myslím si, že by sme nemali ústupovať v týchto časoch, keď sa obmedzuje rozpočet, ale mali by sme si položiť otázku, či naozaj to prináša výsledky. Uh, v porovnaní s inými typmi infraštruktúry, do ktorých by sme mohli tiež investovať. E, sú ešte určité veci, ktoré sa tu nespomínajú. Keď parlament e, zahlasoval e, za Galileo v rámci pôvodného partnerstva PPP, vždy sa hovorilo, že je to civilný projekt a Možno je tu určitá skrytá agenda. Galileo stratil veľkú časť svojej užitočnosti a ja by som sa zaujímala o to, či by sme to mohli e, riešiť v správe. Sú tu ešte nevyužité oblasti, kde by sa Galileo mohol e, nasadiť napríklad bezpečnosť e, mierových operácií. Myslím si, že sú tu určité veci, o ktorých sa vôbec nehovorí, ale máme tu takýto pro- projekt, ktorý stratil veľkú časť svojho pôvodného účelu a rada by som vedela, či sú nejakí ľudia v EÚ, ktorí by chceli naštartovať Galileo iným smerom. Teraz, pokiaľ ide o bezpečnosť systému, mám tu obavy v dvoch ohľadoch. Prvá pripomienka, technická bezpečnosť. V posledných týždňoch sme si veľmi dobre uvedomili, akú prekvapujúcu moc má príroda a je pravda, že napríklad radiácia môže znefunkčniť satelity a myslím si, že bolo by dobre zistiť, či tento program má nejaké plány pre takýto prípad pripravené. Pretože ak budeme závislí od tohto systému, musíme chápať, aké má fyzikálne obmedzenia. A tu je teraz druhá otázka politického zasahovania. Pán Tajany o tomto nehovoril dnes uh, predpoludním, ale aj tak je tu otázka Číny. Čína by mala spolupracovať e, v rámci Galilea, ale v praxi Čína odmieta presunúť použitie o určitej časti svojho frekvenčného pásma, ktoré je v konflikte s Galileom. Je to závažná diplomatická otázka, problém a rada by som vedela, aký je pokrok v tejto oblasti pretože sme si o tom niečo vypočuli na vypočutí v januári. Chcem vedieť, aké opatrenia sa budú prijímať, ako to budeme riešiť a aký je postoj a orga- správneho orgánu, pokiaľ ide o zapojenie Číny do tohto procesu. A na záver, myslím si, že je veľmi dôležité, aby parlament túto oblasť kontroloval, do takej miery, ako je to len možné. Som veľmi rada, že sme sa dopracovali ku kompromisnej dohode. Člen Európskeho parlamentu je teraz nehlasujúci člen správnej rady na základe tej dohody. Je takisto dôležité, aby, tak ako komisia dnes ponúkla, aby proces bol aktívnejší ako predtým Mali by sme napríklad nastojiť na tom, aby sme mali dokumenty pred stretnutiami. V minulosti, keď členovia parlamentu išli na stretnutia, dostali informácie až na mieste, nemali čas na analýzu vopred, aby si pripravili otázky. Myslím si, že by bolo dobré nastojiť na tom, aby sme mali e, dohľad nad touto vecou, verejný dohľad. Myslím si napriek tomu, že táto analýza je veľmi jasná, Veľmi nám pomáha a oceňujem ten spôsob, akým bola vypracovaná. Ďakujem. Kolega Glante. Kolega Glante, ďakujem. Myslím, že pán kolega Remek sa dotkol veľmi zaujímavých a dôležitých otázok. Kolegyňa Hall sa dotkla viacerých otázok, preto ja môžem byť stručnejší. Myslím si, že najdôležitejší problém je financovanie. Neplatí to iba pre Galileo, ale aj pre GMS. O tom budeme musieť diskutovať neskôr. Musí tam byť kontinuita. To, čo nám bolo predstavené pred niekoľkými týždňami, to, čo je teraz možné robiť s rozpočtom, máme možno 14 satelitov, aby sa čiže Galileo 14 e, satelitov a GPS, to je momentálny stav, môžeme e, s tým dobre napríklad hľadať cestu, keď ideme autom, ale viac e, ten systém nedokáže. A takisto záchranné služby to nepokrie, takže ja Eh, si neviem predstaviť, eh, že eh, by ma teraz zachránili, keď stroskotám. Chcel by som, keď stroskotám, aby ma zachránili, aby ma našli s presnosťou 200-300 metrov. Toto musíme dosiahnuť. Kolegyňa Hall spomínala Čínu. Čína sa zúčastňovala na joint undertaking. Vieme mm, pri všetkej úcte, že kolegovia a kolegyne v Číne sa naozaj zaujímajú veľmi o to, aby zistili, aké sú technológie. Teraz sa Čína ale drží bokom a e, teraz už e, nemáme tie e, dielce, ktoré mala dodať Čína. Čína už s nami nie je na jednej lodi a Čína takisto používa frekvencie, ktoré sú pre nás negatívne. To bude ešte uh, zaujímavé. Ja si spomínam na diskusie e, z USA, bolo to veľmi napínavé. Myslím si, že otázky, ktoré tu zazneli, sú veľmi dôležité a to, čo povedal komisár Tajany dnes e, predpoludním, e, je pravda. Potrebujeme detaľnejšie informácie. Som si samozrejme vedomý, že nemôžeme o všetkom hovoriť na verejnom zasadnutí, niečo sa musí prerokovať v menších grémiách. Niekedy ale mám pocit, že sa z toho robí obrovské tajomstvo a, s, a nie je ja, e, ľahké získať súhlas od kolegov z o, e, frakcie. Ďakujem, pán kolega Březina, ďakujem za slovo a ja sa chcem poďakovať pánovi kolegovi Remekovi, pretože veľmi prehľadne naznačil a opísal problematiku do veľkej miery sa stotožňujem s jeho názormi a proti tým hlasom, ktoré vyjadrujú pochybnosti, by som povedal, že sú tu dva body, dva dôvody, prečo by sme mali pokračovať v budovaní tohto systému. Predovšetkým je to otázka technologických znalostí a technologických poznatkov a vlastníctva týchto technológií, ktoré prináša tento projekt. To je jedna vec. Ale druhá vec, na ktorú stále zabúdame, je nezávislosť na mimoeurópskych systémoch. Stále musíme pamätať na to, že jedného dňa sa možno ocitneme bez týchto technológií, lebo tí, ktorí ich vlastnia, ich použijú pre iné účely. My sa ocitáme pri tejto správe v takom medziobdobí, kedy čakáme na ďalšiu správu, ktorú má pripraviť komisia. Sme teda v medziobdobí, počas ktorého môžeme diskutovať. Myslím si, že je nutné systémy družicovej navigácie vybudovať a domnievam sa, že táto správa kolegu Remeka dáva, je, je dobrým odrazovým mostikom pre toto. Ďakujem. Pán Lamberts. First. Ďakujem, pán predseda. A by som sa chcel ospravedlniť pánovi Remekovi, pretože doteraz som zatiaľ nemal čas prečítať si jeho dokument, takže ja viem, o čo ide, ale musím si to detálnejšie preskúmať. Teraz prvá otázka je, že kde sa vlastne nachádzame. Čiže otvorene povedané, ak by, by sme mali o tomto programe rozhodnúť dnes, ja by som si myslel, že by sme nemali eh, sa rozhodnúť, že alebo to odsúhlasiť, lebo to obsahuje obrovské investície. Na druhej strane si povedzme, že čo keby sme začali teda úplne od začiatku, lebo jedna vec, už e, sa, jedna vec je, že sa to už začalo a nedá sa to vrátiť späť, čiže musíme asi využiť najlepšie to, čo teda už máme, alebo vytlačiť z toho čo najviac. Myslím si, že musíme takisto rozlišovať e, že akým spôsobom by sme mohli e, to, od, od, to oddeliť od e, služieb, ktoré ponúkajú teda navzájom e, si konkurujúce systémy. Potom jedna vec je, že toto by bol prvý priemyselný program, ktorý by bol riadený aj prevádzkovaný Európskou komisiou. A ja sa na tento program dívam práve z tohto pohľadu, pretože to, to sa nemôže zlyhať pretože si myslím, že niekedy Európsky parlament je práve ten posledný, ktorý vlastne bráni e, spoločnú európske aktivity v mnohých oblastiach a v tomto zmysle slova musíme byť spojencom komisie, musíme preukázať, že to naozaj môže fungovať pretože keď sa nám podarí riadiť takýto veľký priemyselný program, to vlastne vydláždi cestu a ďalším projektom. Takže e, musíme zabezpečiť, aby z hľadiska procesného sme E, neváhali tak, ako projekt PPP vlastne dopadol, pretože keď sa to preukáže, že to nebude fungovať, jednoducho komisia a aj parlament bude napokon vyzerať, obidva aj vyzerať ako hlupáci. Takže ja si myslím, že mali by sme to využiť ako demonstrátor určitého, určitého procesu, priemyselného procesu. Takže to by bolo moje stanovisko. Ďakujem pekne. Teraz kolega Toznovský. Ďakujem. Pán. Šenovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pripájam všetkým kolegom, ktorí oceňovali túto správu pána Remeka. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa o takomto veľkom systéme a hlavne takom finančne náročnom systéme hovorilo otvorene že ja mal, som mal možnosť prečítať si celú históriu celého tohto projektu od začiatku a mne sa zdá, že možno, že hneď na začiatku bola e, chyba, keď sa povedalo, že to bude konkurenčný projekt a v podstate to bol akoby jediný motor e, tohto projektu voči americkému GPS a teraz sa to dostáva všetko do reálnych e, slov. Súhlasím s tým, čo povedali predrečníci, nebudem sa teda opakovať, ale e, myslím si, že je určite potrebné aby to nebol len obyčajný navigačný systém, tak ako hovoril pán kolega Blante, kde sa utopíme tým, že v mori, že budeme mať vysokú presnosť, ale aby sa to celé naviazalo na to, o čom hovoríme tu vo výbore, aby to bolo pre výskumné kapacity, pretože toto je platforma, ktorá bude tvoriť infraštruktúru, ktorá bude veľmi významná pre Európu a je veľmi dôležité, akým spôsobom spracovať také obrovské množstvo informácií, ktoré by z tohto projektu bolo možné získať. Takisto je dôležité hovoriť veľmi otvorene a hľadať možnosti uplatnenia, predovšetkým v bezpečnostnom a civilnom prostredí. Pretože práve tam sú tieto informácie, alebo budú tieto informácie veľmi dôležité a zdá sa, že tieto informácie sú zatiaľ nepostačujúce už ani nespomínam armádne bezpečnostné systémy, spomínam hlavne pre bezpečnostné e, civilné systémy. Je to určite veľmi dôležitý projekt. Podobne, čo sa týka dopravných optimalizačných systémov, to by takisto mohlo pomôcť dôležitému procesu, ktorý v Európe máme. Myslím si, že táto správa je veľmi dôležitým, nechcem povedať, že začiatkom, ale možno určitou zmenou prístupu k, ku Galileu a hovoriť o tom ako o niečom, čo pri, bude súčasť infraštruktúry a preto ja som veľmi za to, aby sme sa maximálne snažili tento projekt s nejakou inou perspektívou, teda nie, že by to bola konkurencia voči niečomu inému, čo zrejme bolo zlé rozhodnutie na začiatku, ale že to bude niečo, čo prispeje infraštruktúre a bude to inovačný systém, ktorý bude k dispozícii pre Európu, pre vysoké školy, pre e, mnohé systémy, ktoré fungujú v civilnom živote. Ďakujem pekne. Kolega Udi. Kolega Ďakujem veľmi stručne. Galileo je zlyhaním súkromného sektora vo vzťahu A, ah, pardon. Prepačte, ospravedlňujem sa. Čiže projekt Galileo je zlyhaním súkromného sektora vo vzťahu k podnikateľskému plánu e, nemohol pokryť očakávané náklady a teraz musel pomôcť verejný sektor. Sú tu teda ťažkosti, má ich aj Európska únia. Myslím si, že komisia je tu príliš mlčanlivá. Komisár nás ubezpečilo svojej politickej vôli. Máme tu iniciatívny, uh, iniciatívnu správu, ktorá vyjadrí dobrú vôľu parlamentu, ale myslím si, že komisia by mala ubezpečiť parlament aj občanov, pretože ak táto vec zlyhá kvôli nedostatku verejných financií, kvôli nedostatku technológií, kvôli frekvenciám a tak ďalej a tak ďalej, tak to potom bude veľký úder, úder pre Európsku úniu, ktorá je teraz v ťažkostiach v politických, obrovských ťažkostiach. A ja by som si naozaj želal, aby komisia sa e, o toto zasadila, aby to transparentne riešila, pretože toto reprezentuje naozaj kapacitu alebo schopnosť Európskej únie realizovať veľké projekty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja za seba chcem ešte pripomenúť jedna malá pripomienka, takisto otázka pre komisiu. Kolegovia povedali právom, že toto je jeden z mála veľkých európskych e, projektov a myslím si, že toto je veľmi dobré a na to musíme stále pamätať na prvom mieste. Ak to bude zlyhanie, tak to môže mať dopady na našu odvahu robiť podobné projekty v budúcnosti. Druhá otázka. Už tu bol dosiahnutý určitý pokrok. Nie sme zatiaľ už na bode nula a preto dôležitou otázkou je, ako v súčasnej situácii budeme zaobchádzať s problémami. A preto by som chcel vedieť od komisie, či sa majú nakupovať nové satelity, koľko, kedy, ako to bude s nákladmi. Myslím si, že a viem, že toto sú veľmi ťažké otázky, ale ak chceme podporu a chceme dať podporu, potrebujeme aj jasné informácie. Ako je to s nosnými raketami? aký druh e, takýchto rakiet sa vyberajú a prečo a ako je to s nákladmi. Sú to detailné otázky, ale sú e, dôležité pre náš konečný názor. Bolo by dobré, keby sa komisia pokúsila teraz zodpovedať niekoľko z týchto otázok. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či ešte si vytvoríme nejakú príležitosť, aby sme o tom hovorili v pokoji. Vidím, že ešte pani Nibler sa hlási, a, takže ona pôjde najskôr. Angelika Nibler, ďakujem, pán predseda. Prepačte, že sa tak neskoro pripájam do diskusie, ale vaša pripomienka mi dala podnet, aby som sa prihlásila. Myslím si, že to, čo vy hovoríte, je veľmi dôležité. Myslím si, že pre parlament je veľmi dôležité, aby sme vyslali úplne jasný signál nie len o tom, že Galileo je pilotným projektom, majakovým projektom, ale aj o tom, že Európa sa musí mať jednoznačné stanovisko k infraštruktúre. Myslím si, že ak sa nám toto nepodarí, tak nás nebudú brať vážne na medzinárodnej úrovni. Galileo je naozaj klasický prípad. Chceme predsa náš vlastný európsky satelitný navigačný systém, tak ako to majú Američania, ako to e, budujú Číňania, ako to majú Rusi ak chceme naozaj uh, mať uh, silu, moc na medzinárodnej úrovni, tak musíme vybudovať veľkú infraštruktúru a musíme naozaj investovať potrebné peniaze. Myslím si, že toto posolstvo musí neustále parlament vysielať. Pán predseda, jednotlivé otázky, ktoré ste sformulovali, sú tiež dôležité, pretože samozrejme musí to fungovať operatívne. musíme sa zasadzovať za toto aj u iných kolegov, ktorí podporujú iné projekty. Musíme organizovať podporu pre Galileo, aby dostal dlhodobo tie financie, ktoré potrebuje. Ďakujem teraz udelím slovo komisii, hovorí predseda. Nech sa páči. E, teraz sa musím spontánne rozhodnúť. Som Bernard Šmitke, e, ale môj kolega si zabudol uh, svoju priepustku, takže som nemohol uh, prísť. Asi nepôjde, nepríde donútra uh, do miestnosti. Predseda, toto je hrozné, pretože zástupca komisia, ktorý má prísť, nemá priepustku. Ja už naozaj ničomu nerozumiem, ale aj tak vám ďakujem, že sa pokúšate zodpovedať. Myslím si, že napriek tomu budem schopný zodpovedať vaše otázky. Volám sa Bernard Šnitke, pracujem v referáte pre Galileo. Niektorí ma aj tak už poznáte. Pán predseda, pani, pani spravodajca, kolegyne, kolegovia, som v mene komisie veľmi vďačný za možnosť, že sa môžem zúčastniť na tejto rozprave. Už vo viacerých príspevkoch zaznelo, že toto je naozaj zásadné rozhodnutie. Musíme sa rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať budúcnosť Galilea, či vôbec tento projekt e, e, má mať pokračovanie alebo nie. Začnem s pánom Lambercom. Túto otázku sme si mali položiť už pred dvoma, tromi rokmi, keď sa hovorilo o financovaní fázy e, VOC, pre aktuálnu konfiguráciu. A nekladli sme si také otázky, aké sme si mali klásť vo vtedajšom rámci. Teraz si musíme naozaj položiť otázku, ako pokračovať. Nemá zmysel dať 3,4 miliardy eur a potom po 4 alebo 7 rokoch alebo po 13 rokoch zistiť, že musíme nahradiť satelity, ktoré sme teraz vyslali do vesmíru a potom zistíme, že na to nemáme peniaze. Nie len občania, ale aj priemysel čaká na jasný politický signál toho, že my v Európe naozaj chceme dlhodobo financovať tento projekt. Dlhodobo znamená na ďalších 7 rokov, na ďalšiu finančnú perspektívu, ale aj potom. Iba tak. A priemysel dá tie investície, ktoré sú nutné, aby vyťažil maximum z tohto projektu. Toto na úvod. Teraz sa vrátim k správe pána Remeka a k diskusnému dokumentu. V tejto súvislosti prvá pripomienka. Môžeme samozrejme detailne zodpovedať všetky otázky v tomto dokumente, ale myslím si, že jedna téma, ktorá musí byť ešte doplnená, je hospodársky úžitok a tým reagujem aj na pani Hall. Áno, je pravda, že teraz stojíme pred otázkou v porovnaní s inými projektami, s inými výdavkami. A v akej pozícii je Galileo? Vieme, pra, pra, pardon, musíme sa rozhodnúť, či chceme náš obmedzený rozpočet investovať do Galilea alebo do inej infraštruktúry. To sú otázky, ktorým sa venujeme na komisii. Pán Tajani to naznačil už dnes e, ráno a povedal, že sa rád bude venovať o otázke hospodárskeho úžitku a otázke nákladov a chce s vami hovoriť e, o tom v rámci CHIPS v ušom kruhu Máme štúdiu, máme e, podkladové informácie. Chcem iba v krátkosti povedať, že podľa nás Galileo by nemal byť vnímaný ako len ďalší finančný problém, ale ako trom v, e, v rukách Európskej únie, ktorý môže poviesť k hospodárskemu rastu. Čiže nie sú to vyhodené peniaze, nie je to infraštruktúra, bez nejakého budúceho úžitku. Je to infraštruktúra, ktorá prispieje k ďalšiemu rastu, k práci a k vytváraniu nemateriálnych výhod. A toto bude tá veľká výzva, ktorú, ktorej sa budeme venovať v našom oznámení, tak ako pán Remek vo svojej správe. Čiže treba poukázať na to, že Galileo je veľkým úžitkom pre Európsku úniu. Uh, Dotkli sme sa teda hospodárskej otázky, ale zazneli tu aj iné argumenty, ktoré sú dôležité. Čiže tá neekonomická stránka, tá schopnosť, ktorú musíme preukázať, že Európa je e, naozaj schopná vytvoriť takýto veľký komplexný projekt. A tým reagujem zase na pani Hall, na to, čo povedala ráno. Možno tu nejde o najmodernejšie technológie v niektorých oblastiach. To naozaj nie je tak, najmä pokiaľ ide o atomové hodiny, ale už veľkosťou, komplexnosťou projektu je to výzva, ktorej môžu čeliť naozaj iba niektoré krajiny sveta a Európa môže dokázať, že je schopná zvládnuť takúto zložitosť projektu. Nebudem sa venovať strategickejším otázkam, sú tu otázky telekomunikácií, bankovej, bankového sektoru. Myslím si, že nechceme, aby e, telekomunikácie a banky boli závislé od infraštruktúry, ktorú my nevieme zvládať. E, nad tým by sa mohla zamýšľať aj správa pána Remeka. V správe pána Remeka sú aj ďalšie konkrétne otázky. Budem na to reagovať, keď bude dostatok času. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než udelím slovo pánovi Remekovi, chcem ešte dať malý podnet. E, vieme, že sú kruhy, kde môžeme o tejto otázke hovoriť, ale ja by som napriek tomu chcel podporiť, aby sme, pardon, poprosiť, aby sme mali možnosť sa stretnúť ešte s nejakým zástupcom komisie vo výbore, ktorý sa naozaj vyzná v tej problematike. Nechcem, aby to bola nejaká okrajová diskusia, ale aby to bolo tu na e, výbore v našom kruhu, aby sme mali e, na to dostatok času, aby sme mali odpovede, čísla a tak ďalej. Kolegovia e, musia mať samozrejme tlmočenie. Môžeme to urobiť na začiatku alebo na konci E, zasadnutie, tak aby sa tam zúčastnili iba tí, ktorí sa o to zaujímajú. Ja naozaj prosím o takúto príležitosť, pretože ja si všímam, že na jednej strane e, je tu stále viac neistoty, ale na druhej strane je to veľmi dôležitý politický projekt. Mali by sme to brať vážne. Mohli by sme mm, e, dodať ešte ďalší dodatočný termín v nasledujúcich týždňoch pre túto správu, aby sme tam hovorili o otázkach, ktoré zazneli teraz a ešte o dodatočných otázkach, ktoré prídu. Nepotrebujeme na to vyloženie komisára, potrebujeme zodpovednú osobu z komisie, ktorá sa v detailoch vyzná, aby sme nedostávali všeobecné odpovede, ale precíznejšie reakcie. Viem, že je to komplikované, ale dúfam, že to chápete. Parlament e, potrebuje presné informácie. Pán Remek, ešte sa hlási pani Hall, Tej dám teraz slovo. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj to oceňujem, pretože si myslím, že aj keď komisia e, sa vyjadrila k niektorým veciam, kde sa nezodpovedala niektoré iné otázky. Konkrétne otázka bezpečnosti systému z hľadiska prírodných katastrof, ku ktorým môže dôjsť, alebo aj v súvislosti s tým, čo sa deje v Číne. To podľa mňa komisia nezodpovedala a myslím, že možno, keďže tu nie je tá osoba, ktorá tu mala byť z komisie, e, a, tak ja viem, že to asi jeho zástupca má problémy zodpovedať, ale myslím, že by som rada dostala odpoveď o súvislosti s Čínou, že či odpoveď bude áno alebo nie z hľadiska frekvencia voľného spektra. To by bolo dobre, keby sme to vedeli už teraz. Predseda, takže medzi tým sú tu um, medzi tým už prišiel zástupca komisie alebo našia svoju kartičku, takže snad nám niečo ešte povie viac. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako sme už e, v rámci, e, tak ako e, medzi inštitúciami je jednoducho problém, keď človek zabudne kartu, nedostane sa do parlamentu, keď príde z inštitúcie. No pokúsim sa odpovedať na túto otázku o Číne ale chcel by som veľmi pozitívne odpovedať, pán predseda, na vašu požiadavku. My, my chceme a máme aj záujem o to, aby sme zodpovedali všetky otázky. Možno by pomohlo, ak by sekretariat mal možnosť eh, nejakým spôsobom z zdať dokopy všetky otázky, ktoré poslanci majú, aby sme mohli ich mať v dispozícii a mohli potom lepšie sa pripraviť na zodpovedanie, aby bol to obohatený dialog, ale my stále sme ochotní odpovedať vaše otázky. Čo sa týka Číny, Chcel by som ešte povedať niečo k frekvenciám. Vo frekven- obecnosti frekvencie sú otázkou, ktorý kde všetci tí, čo využívajú systém, či už sú to vesmírne systémy alebo pozemné systémy, musia koordinovať medzi sebou. A to je stále fun- prebiehajúci si- biznis, pretože väčšina systémov neustále sa vyvíjajú, stále sú nové technologické e, inovácie, prichádzajú nový na trh a podobne. zároveň je potrebné mať určitú ochranu, aby systémy naozaj fungovali. Takže to je na úvod, to je všeobecný proces. A v tomto konkrétnom prípade, okrem toho, že chceme zabezpečiť, aby do systému neboli interferencie alebo ruchy, tak e, sú tu k dispozícii e, signály, ktoré sa môžu využívať, čiže sú tu vládne signály, to sú bilaterálne procesy, ktoré sa uskutočňujú mimo procesov, ktoré napríklad e, organizuje predovšetkým na OSN e a podobne e, tieto, v rámci týchto medzinárodných telekomunikačných sietí. Čiže sú to diskusie, ktoré viem, vedieme s Američanmi, s Číňanmi, Rusmi, Japonskom, Indiou. Ako viete, s Američanmi boli tieto rokovania úspešne dokončené, ale ďalej to pokračuje. Máme aj určité eh, prílohe k dohode. Má, s Američanmi máme detálne technické požiadavky. Podobné diskusie vedieme aj s Číňanmi, aby sme chránili ale, systém, ale situácia s Číňami je dosť ťažká. E, už tu aj predseda hovoril o tom, že sme ťažko s nimi rokovali a že musíme teda nájsť riešenie, ale ešte v redle budeme mať niekoľko ďalších odborných e, stretnutí s Číňanmi, ale je to veľmi zložitá otázka, hlavne preto, že sa nám zatiaľ nepodarilo dosiahnuť jednak pokrok aj v minulosti a teraz obe strany sú pokročilejšej fáze a ak by sme chceli dosiahnuť kompromis e, na ich strane, na našej strane a bude to všetko vyžadovať nejaké veľké infra- zmeny v infraštruktúre, to je veľmi e, nákladné, čiže na oboch stranách je veľká neochota robiť ústupky, pretože to všetko povedie k veľkým e, nákladom. Takže my si myslíme, že existuje e, ako cesta, ako to riešiť. Mohli by sme kolegom pripraviť viaceré návrhy, čo si my myslíme, ako by sa to mohlo riešiť, ale chceli by sme dosiahnuť čo najrychlejšie pokrok, pretože ešte sme stále v procese Galilea, tak ak nedosiahneme dohodu do konca roku, no potom budeme musieť uvažovať, že čo pretože v podstate čo je potrebné? Potrebné, aby si inžinieri sadli za stôl a našli riešenie, ale zároveň ešte bude k tomu potrebná politická vôľa a budú potrebovať politické pokyny. Preto sme sa rozhodli, že sme, aby predseda Barozo napísal Číňanom, aby sme tlačili aj na Číňanov aj politicky situácia v Číne je zložitá tiež, pretože ľudia, ktorí to majú na starosti, to je PLA, to je teda eh, čínska armáda oslobodenia. A keď eh, sa pozriem na to, akým spôsobom my vidíme vplyv eh, vlády na PLA, tak ten vplyv je pomerne obmedzený. Zdá sa, že teda sú s tým veľké problémy v tom, aby vláda vlastne u nich niečo pretlačila. Takže preto sme, zistili, sme sa rozhodli, že budeme musieť viacej tlačiť na premiéra čínskeho. Uh, Takže toto je k Číne. Ak máte ďalšie otázky, kľudne ich položte a ja budem na ne odpovedať. Predseda ešte Angelika Nibr sa hlásila o slovo. Nie sa rozhodla, že nie, tak potom by som ešte dal slovo pánovi Gramekovi, ako to má záujem. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Zrejme nie je možné zodpovedať na všetky otázky. Časť otázok bola zodpovedaná už. Ja sa samozrejme necítim ani byť kompetentným, ani jednak by som tie otázky ne, nekladol vo svojom návrhu pracovného dokumentu. Chcel by som sa vyjadriť hlavne k návrhom. Návrh pána predsedu o zvolení osobitnej schôdze alebo stretnutie na úrovni zástupcov nášho výboru, prípadne iných členov Európskeho parlamentu s komisiou. Toto by som len vrele odporúčala, ak by bolo potrebné. Som ochotný aj so svojím tímom sa podielať na jeho, nielen na jeho príprave, ale aj prípadne pri príprave otázok alebo okruhov a tak ďalej. Takže ja to veľmi podporujem a som za to, aby sme niečo také zorganizovali. Potom ďalšou vecou je, to, že ja by som teda chcel oceniť vystúpenie pani kolegyne Angeliky Nibler. By som to určite lepšie nedokázal sformulovať, akým spôsobom ona argumentuje v prospech systému Galileo. Možno by vás mohlo zaujímať aj v súvislosti s niektorými otázkami, ktoré tu padli. By som uvedel jeden príklad. Okrem všetkého iného som za posledné obdobie mal stretnutia jedným z vysokých manažerov amerického systému GPS. A musím povedať, keďže rozhovor bol off record, tak nemôžem hovoriť ani, aké to boli mená, ani funkcie, ale boli dostatočne zodpovedné, aby takéto vyhlásenie uskutočniť mohol. A spýtal som sa ho, že či si nemyslí, že by nestačilo, aby bol technicky jeden globálny systém družicovej navigácie pre celý svet, napríklad GPS. A on povedal, že technicky je to veľmi jednoduché, niekoľko systémov je zbytočných, ale zároveň som sa ho spýtal, čo tomu bráni, či sú pripravení poskytovať všetky aspekty svojho systému, aj GPS, to znamená so všetkými úrovňami a s, aj iným, napríklad Číne. A on povedal, že nie je taká doba, aby sme sa mohli so všetkým deliť s kýmkoľvek na svete, ani s Čínou, ani s Ruskom teda Rusko nemenovalo, ale bolo to z kontextu jasné. Čiže keď hovoríme o tom, že systémy tohto typu e, majú v Spojených štátoch s určitým náskokom, že ich, majú, ich budujú v Rusku, budujú v Číne, dokonca aj v iných krajinách, tak e, to nie je preto, že prišli s principiálne nejakým novokou, novou technickou novinkou. Je to stále opakovanie existujúceho analogového systému, povedzme na lepšej technologickejšej úrovni. Ale dôvod je úplne jasný, preto zopakujem, že pani kolegyňa Nibler to najlepšie vyjadrila, že jednoducho bezpečnosť eh, na otázka to si vyžaduje takto. No potom ďalšia otázka, ktorá sa týkala technickej bezpečnosti. Myslím, že môžeme sa ňou zaoberať, ale je potrebné vidieť aj to, že chceme budovať tu globálny systém globálnu infraštruktúru, ktorého uvádzacia cena a potom ďalšie náklady na jeho udržiavanie tiež e, niečo. Pozriem sa e, na jeden príklad. Jeden tunel stál niečo viac, niečo viac ako 4 miliardy eur. Ja samozrejme nemám nič proti budovaniu tunelov, bremerskému tunelu. Jednoducho, to je regionálna vec, z hľadiska regionálnych investícií veľmi dôležitá, ale to, sú, to boli väčšie peniaze, než sme chceli investovať do zavádzacej fáze projektu Galileo. Takže ja si myslím, že to by mohlo stať za to. Môžem hovoriť o príkladoch z Česka, kde sa hovorilo o projektoch ešte pred krízou, ktorý sám o sebe by stal Českú republiku toľko, že by umožňoval dvakrát uviec systém Galileo do prevádzky. Čiže v samotnej Českej republike to nie sú nejaké peniaze, ktoré by sa vymykali e, z, z meritka čísel, ktorých sa pohybuje taká krajina ako je Česko. A už nehovorím o Európskej únii. Takže ja stále opakujem, že si myslím, že mali by sme pokračovať v tom ďalej a musíme vyslať jasný politický signál. Ale musíme o tom diskutovať otvorene a súhlasím s tým, ktorí to takto aj prezentovali a nesmieme sa vyhýbať problémom, práve naopak musíme hľadať na ne odpovede. Myslím si, že táto výmena názorov dnes tomu prispela, ja ju za ňu ďakujem a verím, že sa to potom odrazí aj v budúcich a nasledujúcich krokoch. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Takže podľa dohody politické skupiny majú teraz príležitosť v nasledujúcich dvoch, troch dňoch sformulovať otázky, zaslať ich sekretariátu, sekretariát ich spracuje a pošlo ďalej komisii. No a my sa budeme snažiť eh, čo najskôr nájsť nejaký termín, v našom programe, aby sme prehodnotili a prerokovali tieto otázky a potom by som komisiu požiadal, aby skutočne nám dali reálne odpovede. Ak to nedokážu, tak nám to prosím povedzte, pretože je nezmyselné uskutočňovať niečo podobné, ak nedostaneme konkrétne odpovede. Myslím, že ste pochopili, je tu veľká ochota podporiť to, ale potrebujeme e, odpovede. Kolega Audi. Len aby som si niečo ujasnil e, s komisiou, prepačte, len aby to bolo jasné vo vzťahu s komisiou, je dôležité, aby tu bola politická vôľa, ale prepáčte, politická vôľa bola ukázaná. Komisár Baro s ním sa ťažko hľadal politický e, kompromis na financovanie prvých troch miliard v parlamente a v rade. Prosím, nehovorte nám stále, že treba politickú vôľu. Samozrejme, ale dnes potrebujeme technickú a politickú expertízu. Inžinieri nám musia dokázať, ako to je, či sa to oplatí, pretože bude to veľký uh, bude to veľké riziko, ak tento projekt e, zlyha. Je to teda problém nie politickej vôle, ale e, je to problém expertízy v európskych inštitúciách. Čiže teraz e, lopta je v rukách komisie. Ďakujem. Uh, um, teraz sa dostávam k bodu 10. Sú to naše rokovania o stanovisku o ľahkých užitkových vozidlách a ich emisiách. K tomu sa snáď už dá len dodať, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. maj 12.00. A slovo teraz dostáva spravodajca kolega Werner Langen, aby nás trochu uviedol do tejto problematiky. Čo ešte potrebuje povedať, aby to povedal? Ďakujem pekne, pán predseda. Lehota na pozmeňujúce návrhy už bola určená. Ja by som však bol za to, a chcel by som požiadať o to, aby sa rozšírila do konca budúceho týždňa, pretože budúci týždeň máme tak veľa práce, hlavne kvôli hlasovaniu a príprave hlasovania, ktoré bolo presunuté zo Štrasburgu. A, takže ja by som chcel požiadať, aby kolegové mali možnosť do 7. mája predkladať pozmeňujúce návrhy. Ja nebudem predkladať žiadne. No a určite by stačilo, keby 10. mája išli pozmeňujúce návrhy na preklady, pretože ďalšie rokovania sa predpokladajú až 31. mája. Takže môžeme snáď očakávať, že za tri mesiace budú pozmúce návrhy preložené. Toľko na úvod. Po druhé, iste viete, že gestorským výborom v tomto prípade je Envy a kolega Kelenen je hlavným spravodajcom. Avšak je tu postup spolupráce, tak ako to bolo aj v prípade osobných automobilov aj CO2, emisí CO2. A po druhé, návrhy gestorského výboru ENVY boli predložené, e, zohľadnili niektoré z bodov, ktoré som navrhoval. No a legislatívu CO2 pre malé užitkové vozidlá triedy N1 rozširujú. A to je mojou snahou. Ja viem, že boli predložené určité stanoviská niektorých inštitúcií a združení. Dôležité je, aby je vedieť, že návrh bol predložený ešte počas mandátu starej komisie a platnosti e, zmluvy z NIS. No a preto začneme tým právnym základom, ktorý sa zmenil prijatím zmluvy, e, Lisabonskej zmluvy. No a ja navrhujem, aby to nebolo len na, zač- na um, základe článku o životnom prostredí, 105 odsek 1, ale aby to bolo aj podľa článku 129, 192 a, a aj 114. Ide tu totiž o otázku, ako odôvodníme toto nariadenie. Či opatreniami pre životné prostredie alebo vnútorný trh. No a podmienka komisie je vnútorný trh. Aj napriek tomu si nezvolila tento právny základ. O tom sa samozrejme dá ďalej diskutovať. Ďalej v úvodných ustanoveniach v mojom návrhu je eh, niečo o tom, čo sa mi nepáči. A to je napríklad eh, obmedzenie rýchlosti týchto automobilov technickými alebo elektronickými eh, obmedzovačmi rýchlosti. No a tak, si myslím, že sa to dá urobiť a, a že sa tým znižia emisie CO2, tak, vieš, tak to nefunguje. A, m, mm, poučili sme sa skodanie, a, chaos, a, chaos a, mm, na letiskách a hovorí sa, že nedá sa merať ani koľko emisí CO2 sa ušetrilo. Ďalej otázka realizácie a aplikácie nariadenia. Takže otázka, aké by mali byť hraničné hodnoty. Hovorí sa tu o 135, o hodnote 135 v roku 2020. No a tým e, to je o 40 gramov e, dokopy tak cieľová hodnota 175 e, v porovnaní s so 120 gramami pre osobné automobily. No a ja som môj návrh sformuloval tak, že s ohľadom na naše, že to bude v harmonii alebo v súlade e, s nariadením o osobných automobiloch. Čiže e, pre osobné automobily to je 120 a pre malé užitkové 175. Tento rozdiel e, sa bude zmenšovať. No a tým sa dostávame k problematike face-in, Ehm, tak ako v prípade osobných automobilov do roku 2018. V prípade dlhodobých cieľov eh, Envy navrhuje 150 a komisia 135. Eh, to je v porovnaní s rokov 95 úplne iné sprísnenie ako v prípade osobných automobilov. V prípade osobných automobilov hovoríme o 12 percentách, v rámci celosvetových prejavov. Ja si nemyslím, že je mm, dobré eh, v prípade malých eh, užitkových automobilov postupovať prísnejšie ako eh, v prípade osobných automobilov. Tie metódy už sa osvedčili, no a teraz vidíme, že to, na čom sa dohodli pred 10 rokmi, sa dodržiava. Toto by sme mali, takýto prístup by sme si mali zachovať a neho sprísňovať. No a nesmieme zdražiť dopravný prostriedok malých a stredných podnikov, eh, tak aby ho nemohli používať. No a preto ja tvrdím, že dlhodobý cieľ musí byť eh, natiahnutý eh, a do roku 2018 musí byť odložený na rok 2025 na 120 gramov, od, od 12 gramov teraz je rok 2010 a do konca roku 2011 určite nedostaneme záverečný, záverečný návrh. Ďalej, ďalší bod. E, výroba automobilov na viacerých miestach, pričom e, niektorí dodávateľia poskytnú len e, karosériu, a iné diely a ostatné diely dodávajú ďalší dodávateľia. No a otázka je, kto je za to zodpovedný, za, to, za tie za to zníženie. No a komisia povedala, že nájde vhodnú metódu na znižovanie emisí CO2. Pre mňa za mňa komisia, tak ako to žiada výbor Envy, to môže urobiť do roku 2011, ja predpokladám trochu dlhšie obdobie, ale záleží to od komisie. Čo sa týka pokút, tak komisia prebrala ten model pre osobné automobily, ale tie čísla stanovila na, na gram, na 120 eur za gram, to iné ako v prípade osobných automobilov a ja som to odmietol a navrhujem hranicu tak 95 eur, tak ako v prípade osobných automobilov. Viem, že Greenpeace chce viac, ale Greenpeace nemôže samotná určovať politiku EÚ. Ďalej otázka kreditov, no ja by som to chcel sprísniť, tak aby tu vznikli nejaké bonusy v porovnaní s inými automobilmi. Ďalej mm, výroba alebo výrobcovia malých sérií. Komisia navrhuje 22 tisíc kusov ročne, návrh 25 tisíc kusov ročne sa orientuje podľa mm, všetkých vydaných technických osvedčení. No a na základe úprav a tí, ktorí No, len upravujú malé užitkové vozidlá. Navrhujú, aby sme to umožnili pre nižšie počty, vyhodnotené podľa priemeru ostatných. No a keď môžem ešte niečo dodať eh, tomu, čo bolo tomu návrhu vo výbore Envy, tak eh, tam sa hovorí o 150 gramoch ako dlhodobom ciele, cieli do roku 2011 sa navrhuje predpokladov obmedzovať rýchlosti od roku 2015 na 120 km e, za hodinu a hovorí sa o poolingu e, osobných automobilov a malých užitkových automobilov na výpočet zníženia emisí CO2. Ja s tým nesúhlasím. Malo by to byť riešené osobitne. A obmedzenie pokút, finančných pokút na 95 a množstvo ďalších iných vecí. Celku je tendencia podobná, ale s kratšími prechodnými obdobiami. To sú moje, moje návrhy. A ja teraz žiadam kolegyne a kolegov, aby sa tým intenzívne zaoberali a predložili alternatívne návrhy, o ktorých budeme hovoriť koncom mája. Ďakujem veľmi pekne. Ako prvý dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, ako prvý pán Perillo. Perillo. Signor Presidente. Pán Perillo. Takže, drahé kolegyne, kolegovia, návrh stanoviska pána Langena prináša určité zmeny, s, nimi ja, s ktorými ja súhlasím. Tým myslím pokuty za nadmerné emisie, ktoré správne kolega navrhuje, že sa majú porovnať s tými s osobnými automobilmi. To je teda 95 eur na gram. Ja nerozumiem, ako chce komisia penalizovať práve toto automobilové a prečo toto automobilové odvetie viac ako tie ostatné. Rovnako súhlasím s pozmeňujúcim návrhom 9, kde sa hovorí to, že od roku 2025 eh, by sme mohli dosiahnuť 142 eh, eh, gramov na kilometr. Tá hodnota 135 v súčasnosti mi prípada veľmi ťažko dosiahnutelná. Chcel by som upozorniť kolegov na skutočnosť, že ľahké užitkové automobily sa snažia síce zlepšovať svoj výkon, ale majú eh, na to veľmi obmedzený priestor. Ich emisie sú nižšie ako v prípade tých bežných benzínových motorov podľa aerodynamických údajov o zmenách, ktoré sa ešte dajú na karosériách vykonať, tak tam tiež nie je veľký priestor na zmeny, pretože sa jedná o spôsob použitia týchto automobilov. To znamená, že ten automobil musí mať určitú kapacitu, musí mať určitú výšku, aby, ho, aby sa dal naložiť. A to sú prvky, ktoré znižujú možnosti aerodynamických zmien. A rovnako treba si uvedomiť, že úžitkový autopark, vozový park, je menej flexibilný ako v prípade osobných automobilov. Úžitkové automobily sa menia po desiatich rokoch a produkčné cykly sú dlhšie ako v prípade osobných automobilov. Ja sa domnievam, že výskum a inovácie musia ďalej po, po, pokračovať, aby sme našli riešenie, ktoré v najväčšej možnej miere prispejú k znižovaniu emisí CO2. A rovnako si myslím, že automobilový priemysel sa o to jednoducho musí snažiť a, na, a naďalej investovať do tohto odvetvia. Avšak je pravda, že výskum potrebuje čas, aby sa našlo vhodné riešenie. No a to znamená, že sa musí prepojiť výrobný cyklus s dobou, ktorá je nevyhnutá na výskum. A preto by sme dnes nemali predkladať limity, ktoré by mali platiť o mnoho rokov, bez toho, aby sme poznali ďalšie prvky. Je jasné, že máme ciele, ale mali by sme sa riadiť ďalším vývojom v pozmeňovacom návrhu 16 kolegu Langena od roku 2008 sa má znižovať majú znižovať emisie CO2 o 5 gramov na kilometr, tak aby v roku 2025 sme dosiahli 145 gramov na kilometr. Ja si myslím, že takéto postupné znižovanie je technicky nemožné. na každoročné o znižovaní CO2. Hovorí o 5-ročnom cykle, tak aby bolo možné znižovať emisie podľa nášho Takže predsa, predsa by som chcel požiadať kolegu Langena, aby popremýšľal. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Langenovi za správu. Myslím si, že vo všeobecnosti som optimistickejšia, pokiaľ ide o automobilový priemysel ako pán Langen. Myslím si, že sme si vzali mnohé ponaučenia z CO2 a automobilov a zistili sme, že automobilový priemysel je veľmi odolný a Niekedy nás až prekvapuje rýchlosťou, ako urobí pokroky a ako sa adaptuje. Myslím si, že to je naozaj veľmi dobré. A myslím si, že by sme to mali podporovať a vítať. A mali by sme konať podľa toho a podľa toho robiť aj úpravy pre malé užitkové vozidla. Pán Langen, ja si myslím, že by sme mali a môžeme teraz predložiť e, dlhodobý cieľ pre rok 2020, iný ako 125 gramov. Nie len preto, že automobilový priemysel je veľmi prispôsobivý. Vypočula som si zástupcov priemyslu a hovoria, že oni potrebujú istotu, tak aby mohli dlhodobo plánovať a preto je dôležité, aby sme teraz predložili uh, jasný, ambiciózny cieľ pre rok 2020. Musíme premýšľať nad potrebami našich podnikov, pretože oni bojujú s obrovskými prekážkami a budú takisto bojovať s prekážkami. Bude to záťaž, keď budú tieto vozidlá e, vypúšťať viac emisí, ako je treba. Tieto vozidlá majú životnosť viac ako 10 rokov a preto my potrebujeme ambiciózny cieľ a my nechceme, eh, aby naše podniky boli, mali neekonomické, neefektívne, energeticky neefektívne vozidlá veľmi dlho. Pokiaľ ide o rýchlosť, reštrukturalizácie nesúhlasím s pánom Langenom, i keď je ťažko zistiteľné, koľko CO2 sa ušetrí, ale myslím si, že sa nedá poprieť, že keď znížite rýchlosť, tak ušetríte CO2. Myslím si, že toto je veľmi citlivý indikátor. Je to niečo, čo mnohé podniky už robia dobrovoľne a je to rozumný spôsob, ako jednoducho ušetriť CO2 a takisto je to dobre pre bezpečnosť. Ja som nadšená elektrickými automobilmi, nielen preto, že sa vyrábajú v severovýchodnom Anglicku, takisto mi, sa mi páčia super úvery, ale tieto nové inovácie takisto skrývajú nebezpečie určitých nezamýšľaných účinkov. Ak budeme podporovať elektrické automobily, mohlo by to skončiť tak, že nízkoemisné vozidlá a ich výrobcovia, ktorí dostanú super úver, by sa mohli nachádzať v situácii, kedy budú simultánne zároveň vyrábať vozidlá, ktoré majú vysoké emisie a nebudú motivovaní túto časť podnikania nejako odstrániť. Čiže musíme sa pozrieť na tie e, sankcie, jednak riadne e, sankcie, mali by byť nad úrovňou 120 a mali by sme takisto štruktúru týchto sankcií zjednodušiť, pretože v návrhu komisie je to veľmi zložitá štruktúra a mali by sme nejako vyvážiť tie možné negatívne dopady superúverov. Na záver, nesympatizujem e, s priemyslom, pokiaľ ide o tie vozidlá vyrábané vo viacerých fázach. Nemyslím si, že výrobca má byť zodpovedný za to, čo sa stane potom, čo sa predá podvozok. Ja si myslím, že komisia by preto mala vypracovať metodológiu, pokiaľ ide o karosérie a riešenie týchto karosérií. Myslím si, že toto priemysel za nás naozaj nevyrieši. Ďakujem. Pani Harms. Ďakujem, pán predseda. Pán Langen. Nebola som veľmi prekvapená, keď som videla vašu správu. A samozrejme, myslím si, že všetci si spomíname na diskusiu o návrhu o redukcie CO2 z osobných automobilov, passenger cars. Ja by som rada pripomenula, ako sa správal priemysel po tom, čo sa mu podarilo návrh komisie ktorý už bol kompromisným návrhom. Po tom, čo sa podarilo priemyslu, kompromisný návrh komisie oneskoriť a oslabiť v jeho cieľoch. Bezprostredne po tom, čo sme ukončili trialóg, bolo to v časoch, keď hospodárska kríza vypukla zrazu v Európe a koncerny v celej Európe sa predbiehali s kampaňmi, ktoré oslavovali ich klimaticky priateľské, superefektívne autá. Ja si spomínam, ako v Nemecku sa e, platili v najdrahších e, novinách a časopisoch celostránkové reklamy. Každý koncern chcel byť e, pritom a snažil sa e, dať nižší cieľ ako 120. Všetky koncerny sa e, predbiehali a mne sa zdalo, že všetci áno a nie som ochotná ešte raz zažiť túto hru, pán kolega Langen. A nemyslím si, že v súčasnosti by sme sa mohli obávať Greenpeaceu. Myslím si, že skôr by sme sa mali obávať toho, že sa zopakuje ten scénár, ktorý bol v prípade osobných automobilov a to, že, že zasiahne priemysel a že naša úprava bude mimo toho, čo je technicky možné. Vy navrhujete strednodobý emisijný cieľ pre ľahké užitkové vozidlá na neskoršiu dobu, aby platil neskôr, to by znamenalo, že plná implementácia oslabeného cieľa bude až 11 rokov po prvej diskusii v roku 2007. Ja osobne si myslím, že takéto lehoty e, pre takúto právnu úpravu e, to nemá nič spoločné s lepšou legislatívou, s better regulation, pán Langen, to, čo vy navrhujete, to je business as usual, to nie je nič nové a na toto by sme nepovedali, nepotrebovali žiadnu právnu úpravu. No a potom ten cieľ na rok 2020. Aj tam sa odkláňate od toho, čo navrhla komisia. Vy chcete 140 gramov CO2 v 2020 to by znamenalo, že ľahké užitkové vozidlá budú musieť splniť iba polovicu toho, čo musia splniť do 2020 osobné vozidla. Čiže osobné vozidla majú určitý cieľ do roku 2020, ľahké užitkové vozidla majú iba polovičný cieľ do roku 2025. Ja si nemyslím, že toto je dobrý ambiciózny návrh, ktorý by priniesol inovácie do priemyslu, ktorý vyrába ľahké užitkové vozidla. Pokiaľ ide o pokuty, aj toto je známa diskusia. Tu sme viedli e, s komisiou do nekonečná e, v prípade osobných vozidiel a pokuty majú zmysel iba vtedy, keď sú pokuty drahšie, vyššie ako príjmanie opatrení pre inovácia a efektívnosť. Inak nebudeme potrebovať žiadne pokuty. A týmto pravidlom sa riadila komisia pri vypracovávaní návrhu. Neviem, prečo vy ste e, neverili číslam komisie. Bolo by možno lepšie, keby ste boli proti pravidlám, proti pokutám, pretože takáto výška pokút nemá zmysel, pretože potom bude v priemysle taká situácia, že priemysel sa vykúpi tou pokutou, že to bude ľahšie ju zaplatiť, ako investovať do inovácií. Myslím si, že pre európsky priemysel by bolo posilnením, keby táto zákonná úprava žiadala vysoké ciele konkurenčná situácia sa nezlepší, ak automobilový priemysel bude neefektívny, ak bude spotrebovať veľa benzínu. A ja si myslím, že aj malé a stredné podniky, takí tí remeselníci, o ktorých hovoríte, aj pre nich to bude lepšie, ak ich vozidla budú spotrebovať menej paliva. Mm, som presvedčená o tom, že ochrana klímy napriek tomu, že v súčasnosti sa verejnosť e, od Kodane až tak nezaujíma o túto tému, ale aj tak si myslím, že ochrana klímy je naďalej e, vodítkom v týchto diskusiách, týchto úpravách. Ďakujem, pán kolega Tošnovský. Ďakujem, pane predsedo. Ja iš v první debate... Ďakujem, pán predseda. Ja už som v prvej rozprave, ktorá na túto tému prebehlo, súhlasilo s pánom Langenom. A myslím si, že by sme sa naozaj mali viac venovať eh, spoločným analýzam a podkladom, ktoré poukazujú na to, keď, aký bude vývoj, keď vstúpime s takýmto vysoko administratívnym regulovaním priamo ekonomického prostredia, pretože mali a strední a všetci podnikatelia e, musia grátať s každou korunou a s každým nákladom. pretože to preprava výrazne ovplyvňuje ich hospodársky výsledok, preto by sme tieto analýzy mali používať. Čo sa týka oblastí, ku ktorým ja podám posmenujúce návrhy, sa prikláňam eh, hlavne k tomu, aby sme zvážili veľmi ten časový harmonogram zavádzania jednotlivých reštrikcií a príkazov, ktoré by mohli mať silný dopad na podnikateľskú sféru a v podstate na celú ekonomiku, ktorá je na, na tom stojí. A to tak, aby sme nespôsobili nejaký vyšší náraz nákladov, než je zdravý. A myslím si, že hovoríte. Eh, E, za malých podnikateľov, pre ktorých e, je výrazný podiel nákladov tvoria dopravné náklady a hovoriť o tom, že je pre nich výhodnejšie kupovať na automobily s menšou spotrebou, to je pre nich samozrejmosť a skôr než tento ekonomický tlak je, pre, je asi zaujímavejší než nejaký úradnícky byrokratický tlak v tomto celom procese. Rovnako súhlasím s tým, že aby sme to, aby sme to uviedli, že teda reštrikcie budú rôzne pre osobné automobily a iné automobily, pretože to by bol hneď priestor pre rôzne špekulácie a prípadne pre vykupovanie prostredia, takže bude lepšie e, nastaviť administratívne jednoduchší systém, než aby sa stalo to, že zrazu budeme svedkami diskusie, že či do tohto spadajú tie či oné automobily. Podobne sa prikláňam aj tomu, už som vlastne v prvom návrhu ehm, pochopil, že prečo tam je uvedených 21 tisíc vyrobených automobilov, ja som to celkom nepochopil. Čiže buď by to mal byť nejako zadefinovaný objem, alebo by to malo byť nejaké číslo, ktoré by určovalo, že či to bude 25 tisíc alebo 30 tisíc, ale nech to nie je ehm, alebo nech to je číslo, ktoré vychádza z konkrétneho typu automobilu, ktoré sa vyrába. Preto s mnohým z tohto súhlasím a myslím si, že aj návrh pána Langena o tom, že ako rozdeliť toto časové obdobie je veľmi rozumný, tak aby sme sa nedostali príliš do toho, že chceme niečo regulovať, máme o to veľké úsilie a keď nás predbehne technologický vývoj, tak to možno bude aj potom dobré, pretože napokon samotný tlak ceny ropy a vstupných komodít bude oveľa tvrdší a prísnejší a to všetko bude mať väčší motivačný aspekt pre výrobcov automobilov, než len naša európska um, reštrikcia. Takže ja si myslím, že mali by sme sa práve v tomto výbore mali zaoberať analytickými otázkami a dopadmi, ktoré sú technologicky a technicky rozumné, preto sa v tomto stotožňujem s pánom Langenom. Ďakujem, pán predsedajúci. Takže ďalší sa hlásil slovo pán kolega Enšo. Ďakujem. Najskôr sa chcem poďakovať pánovi Langenovi za tento návrh stanoviska. Ako všetci vieme, ľahké úžitkové vozidla prezentujú asi 12 vozového parku v Európskej únii. Myslím si, že je dôležité e, dosiahnuť ten cieľ na rok 2020, ale je príliš prísna regulácia v tomto sektore môže mať e, dopady na trh, ktorý už trpí hospodárskou krízou. A bude to mať dopady aj na malé a stredné podniky. Nezabúdajme, že tieto e, vozidlá majú pridanú hodnotu, pretože sú to výrobné nástroje pre malé a stredné podniky. Konkrétne súhlasím s faktom, že musíme odložiť lehoty na uplatňovanie e, redukčných cieľov, aby sme umožnili sektoru sa prispôsobiť, prispôsobiť svoje technológie a e, svoje výrobné linky. Myslím si, že cieľ 135 gramov CO2 na kilometr v súčasnosti nie je realizovateľný a cieľ 140 gramov je adekvátnejší, si myslím. Ja nesúhlasím s predchádzajúcim rečníkom, nesúhlasím s myšliekou e, s redukciou 5 gramov za rok, pretože podniky nemôžu adaptovať svoje technológie z roka na rok, preto sa domnievam, že technicky to nie je realizovateľné. Naopak, Súhlasím s dlhodobými cieľmi na rok 2020. Teraz by sme mali hovoriť viac o finančných sankciách a o tom, ako sa použijú takto vyzbierané peniaze. Musíme si uvedomovať fakt, že všetky zmeny, modifikácie, e, ktorými budeme chcieť tieto ciele splniť, v končnom dôsledku budú mať svoju cenu, ktorú zaplatia občania. Takže nesmieme zabúdať na túto myšlienku. Ďakujem. Teraz kolega Grote. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu zažívam také deja vu. Ja, keď sme hovorili o legislatíve mm, k, o automobiloch, čo navrhol Guido Sakony, aj kolega Langen predložil vtedy veľmi ambiciozný návrh. Ja si myslím, že nie je dobré predlžovať eh, lehoty. Ja som bol sám spravodajcom pre eh, výfukové, alebo normy výfukových plynov a aj toto opatrenie môže viesť eh, k zníženiu konkurencieschopnosti a že by sa dalo zaviesť na trh nepríliš nákladne. No a nie je dobre, keď takéto opatrenia budeme odkladať. Rozdiel v porovnaní s osobnými autami, a pán Lagenc to má právo, pravdu je, že ľudia, podnikatelia, ktorí si kúpia dodávku, nemajú veľký výber, čo sa týka veľkosti. To je v prípade e, osobných aut rôzne. No a na rozdiel od legislatívy je alebo čo pre mňa nie je koherentné, sú vyššie pokuty. Ja si myslím, že tak ako v prípade legislatívy osobných automobilov, eh, o osobných automobiloch by sme mali eh, dávať rovnakú pokutu. Ja predpokladám, že to výrobcovia neuplatnia, ale že budú investovať do nových technológií. A čo sa týka obmedzenia rýchlosti, tak s tým sú problémy, v rámci testovacieho cyklu. No a keď bude to zákonom predpisované, tak musí byť tiež daná záruka, že tento uh, eh, rýchlosť, toto rýchlostné obmedzenie bude niekde uh, pripočítané. No a to ja kolegovi Kelenovi som tomto veľmi vďačný, eh, že vo svojej správe zavádza obmedzenie rýchlosti na 120 km to nemôže byť však len tak z brucha povedané, potrebujeme návrh komisie, jasné výsledky. No a, e, a to, že e, výrobné linky opúšťajú automobily takmer to pôjde znahé a potom sa e, viac, potom sa vybavujú na iných miestach, tak súhlasím s kolegom Langenom, že treba tu niečo zmeniť, pretože celý návrh nie je koherentný. Čo sa týka dlhodobých, to, je, to sú dlhodobé ciele. Čo sa týka krátkodobých cieľov, 120 gramov, to je alebo ten krátkodobý cieľ 175 gramov, to je e, priateľné, ale ten dlhodobý cieľ, to si vyžaduje technologicky veľký skok. A tým súhlasím s názorom, že v súčasnosti 135 gramov nie je dosiahnutelný, dosiahnutelných, ale máme, máme cieľ, máme čas do roku 2025 a aj pre osobné automobily máme dlhodobý cieľ a myslím, že je dobré, aby to bolo aj v, tom, v tomto legislatívnom akte. To hovoria pán Langen. Tu sa len hovorí o, o, o časovom harmonograme a o odstupňovaní. Ja si myslím, že cieľ 135 gramov v roku 2020 je realistických. Z politického hľadiska by sme nevyužili šancu, keby sme sa vyhli tejto legislatíve, pretože v budúcnosti neobstojíme na svetových trhoch alebo európsky výrobcovia, ak budú ak nebudú dodávať automobily so všetkými dostupnými technológiami. Ja kritizujem komisiu kvôli pokutám, a potom kvôli tým multistage vozidlám, tam potrebujeme koľko konkrétne predpisy. To nemôžeme nechať na výrobcoch a tak ako v prípade legislatívy pre automobily Gita Sakonyho musíme byť ambiciózni, ale súčasne aj realistickí. A to v návrhu kolega Langena bohužiaľ nie je. Je to zmiernenie, odsúvanie cieľov. Ja si myslím, že z priemyselného hľadiska to nie je dobré, ale pán Langen to určite vníma inak. Tak ako v prípade legislatívy pre osobné automobily mali byť e, zachované superkredity. Superúvery. Superúvery považujem za správne. Na dosiahnutie cieľov do roku 2020 potrebujeme nové ciele E, a na to výrobcovia potrebujú pomoc musia byť odmenení tí pokrokoví. No a preto som aj ja za superúery, ale tým nemôžeme otvárať dvere tomu, že legislatíva sa bude obchádzať. Nie. Zvýhodnení musia byť tí, ktorí inovatívne neprispievajú. Pán Ody, ďakujem, pán predseda. Chcem podporiť návrhy pána Langena ktoré sú opatrné, mali by sme prístupovať s opatrnosťou k priemyselnému sektoru. Príjmame opatrenia, ktoré sú výsledkom kompromisu z roku 2008 2020 20, Mali sme Kodaňskú konferenciu, ktorá ukazuje, že nedokáže sa celá planéta dohodnúť na tejto téme. Myslím si, že kým sa vyvinie konsenzus, musíme byť opatrní. Nemôžeme na jednej strane hovoriť, že chceme priemyselnú politiku a naďalej e, podporovať e, obmedzenia pre náš priemysel, ktoré naši konkurenti nebudú rešpektovať. Ja teda podporujem taký opatrný prístup na 10 až 15 nasledujúcich rokov. Práve sme počuli, že automobilový priemysel je silný, ale neviem, či to tak je. Keď budeme vypočítavať e, pokuty, tak potom prídeme rýchlo k e, číslam, ktoré by mohli sa rovnať dvojročnému zisku nejakého automobilového podniku. Čiže naozaj buďme opatrní, pri zavádzaní rôznych vecí, ktoré budú zaťažovať e, priemysel, najmä pokiaľ ide o pokuty, pretože tie sa nebudú uplatňovať na konštruktérov, ktoré, ktorí budú e, konštruovať vozidlá s emisiami 150 gramov a budú sa vyvážať do krajín, ktoré nebudú mať rovnaké zákonné obmedzenia ako my. Eh, ďakujem, to bolo niekoľko pripomienok, ďakujem. Ďakujem pekne, ak chce slovo komisia, dostáva slovo, nech sa páči. Bitte. Thank you, Chairman. Um, thank you, Mr. Langen. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Langinovi za stanovisko a takisto aj tým spravodajcom, ktorí sa dnes vyjadrili. Ja by som začal tým, že by som nakreslil ten väčší obraz. Minulý október sa hlavy štátov rozhodli na záveroch rady, kde sa spomínalo znižovanie eh, skleníkových plynov o 25 do roku 2050. Myslím si, že práve to je obrovská ambícia a na toto potrebujeme veľké politiky, pretože Jednoznačne, ak sa pozriete na to, ako to celé beží, ako sa všetko rozvíja, rastie doprava, a dopr- nákladná doprava e, s, prispieva stále každý rok viac a viac skleníkovým plynom. Preto, e, ak nebudeme konať už teraz a pri, nepríjmeme žiadne politiky, ktoré sú potrebné, že postupne sa doprava stane tým hlavným, alebo všetky skleníkové plyny budú pochádzať práve z tejto z tohto priemyslu, takže potrebujeme aktívnu politiku už dnes. Toto je väčší obraz. Myslím si, že musíme tento obraz vidieť, keď hovoríme o návrhu komisie. Začal by som tým, že by som zodpovedal dve konkrétne otázky, ktoré myslím, že tu odzneli počas týchto, tejto rozpravy. Prvá vec sa týka nákladov. Teda tých, ktorí študovali našu dopadovú štúdiu a analýzu, je to nákladovo neutrálne, pretože cieľ 135 do roku 2020 dáva možnosť e, veľmi často práve podnikateľovi z malom a strednom podniku výhodu, pretože práve tie úspory, ktoré mu tento vozidlo prinesie, e, vy, vykompenzujú tie náklady. Čiže tuto navrhujeme niečo, čo bude pre, nákladovo prínosné pre spotrebiteľa, zároveň e, to bude dobre pre spoločnosť, lebo budú nižšie emisie CO2. Čiže to je jasne vyplýva z našej dopadovej štúdie. A čo sa týka, že to bude drahé, drahšie, tak si myslím, že toto naša analýza neuvádza. Potom druhá otázka sa týka mm, pokút a že prečo 100 100 22 gramov 95 gramov na, na jedno auto je vlastne marginálny náklad a to isto uvádzame v našej dopadovej štúdii. To znamená, že producenti budú musieť sa rozhodnúť, aby zlepšili e, obchodnú maržu, než by to, teda to uvádzali práve ako pokutu. Potom ďalšia vec e, sa týkala um, obmedzenie rýchlosti. A myslím si, že komisia takisto urobila určitý návrh a toto je zaujímavá oblasť. Určite je pravda, že eh, obmedzenie rýchlosti prispieva a nehovoríme členským štátom, akým spôsobom majú členské štáty regulovať obmedzenia rýchlosti, takže nezasahujeme do vnútornej suverenity, ale určite, že to má vplyv na zníženie spotreby, preto tým pádom aj znižuje e, emisie CO2 a takisto to prináša rôzne e, výhody z hľadiska bezpečnosti a rôzne iné aspekty s tým súvisia so zniženou rýchlosťou. Ďalej viacúrovňové eh, vozidla, tu sa takisto spomínalo. Komisia mala takisto aj túto návrh, bol to neoficiálny dokument predložený Rade a takisto aj sekretariatu Európskeho parlamentu, kde sa hľadal spôsob, akým spôsobom riešiť eh, tú otázku týchto vozidiel a členské štáty už pripravili aj stanovisko, aj to už konkrétne aj vo výbore pre dopravu, takže komisia už niečo pripravila a tak ako navrhoval pán Grote v jeho vystúpení, ďalej čo sa týka ostatných otázok. Komisia stále stojí za svojim návrhom, stále si myslí, že tých, e, tých 117 gramov do 2016 je dosiahnutelný výsledok a takisto aj v roku 2020 135 e, je e, dosiahnutelné, aj keď je to veľmi ťažké. A čo sa týka analýz, ktoré máme v dispozícii, aj sú potrebné technické inovácie, ale my si myslíme, že je to dosiahnutelný cieľ. Takisto si myslíme, že je veľmi dôležitý aj práve tento dôležitý motor. Počul som tu niektorých hovoriacich o odpadskej súťaži a pán Ody hovoril, že aby sme sa nedostali do nejakej konkurenčnej nevýhody. Myslím si, že práve preto, že keď budeme túto legislatíve, budeme mať my výhodu, lebo tu vlastne budeme tlačiť európsky priemysel, aby inovoval dnes, a v súčasnosti, aby, sa, aby sme sa v roku 2020 dos- dopracovali k takým vozidlám, ktoré budú e, e, environmentálne E, úžasné, ktoré dovtedy vlastne napokon budú len existovať v Japonsku a v Spojených štátoch. Takže 135 v roku 2020 nie je e, také nedosiahnutelné. E, ďalej si myslím, že k tomuto je potrebné zabezpečiť prostriedky a takisto je dobrý signál pre priemysel, že takéto vozidlá budú krokom vpred a musíme to takisto podporovať aj prostredníctvom verejného obstarávania, aby práve aj verejné obstarávanie kladlo takéto podmienky, pretože mnohé z týchto vozidiel sa práve používajú v mestských aglomeráciách alebo pre miestne dodávky a podobne, pre poštové vozy a podobne. Tam by sme možno mohli to pretlačiť do verejného obstarávania. To by bolo takisto mohlo byť motorom. Takže v závere by som chcel poďakovať spravodajcovi za jeho stanovisko a ja si myslím, že s touto legislatívou dávame práve tú istotu priemysel, ktorú potrebuje, takže komisia nebude revidovať tento svoj návrh. Predseda, ďakujem pekne. Chcel by som ku komisiu upozorniť len na to, že prednedávno som si prečítal dokument, kde sa skúmalo to, či otázka byť uh, na špičke takým pionierom v určitých témach je, že v určitých otázkach to nie je žiadna výhoba, výhoda. A, takže to len tak vo všeobecnosti by som mohol preveriť, že to súhlasí. Tak by sme to mali vyriešiť. A teraz ešte kolega Langen. Áno, ďakujem pekne. Ja začnem reakciou na komisiu. Je skutočne milé, že ste nás upozornili na cieľe 2050, 80 až 90 CO2 redukcie. To je vynikajúce, čo v roku 2020 ešte máme do roku 2020 máme nerealizovateľné plány, tak je úžasné hovoriť o tomto. Aj keby sa e, v Kodani dohodlo do roku 2015 100%, e, tak Číňania by nesúhlasili, pretože majú inú ideológiu, iné východiska. My musíme hľadať, ako na medzinárodnom poli ostaneme konkurencieschopní. My nemôžeme už dnes eh, do legislatívy hm, dávať rozhodnutia, ktoré potrebuje ešte 40 rokov na realizáciu. Takže je to skutočne úžasné. A teraz eh, zelené verejné obstarávanie, ktoré sa navrhuje, to tiež ešte nie je v programe komisie. Ja som nečakal, že komisia zreviduje svoje návrhy, ale komisia by si mala uvedomiť, eh, že legislatívnu právomoc má parlament a rada, a nie komisia. A takže, tak ako to už bolo v prípade osobných automobilov, budeme o tom rozhodovať my. Ďakujem niektorým kolegom, ktorí súhlasili s tou základnou tendenciou, že musíme byť opatrní a preveriť, či sú ciele dosiahnutelné. A zaznela tu jedna otázka, prečo to predlženie toho dlhodobého cieľu za krok 5% gram. To znie komplikovane, ale je to dobré, pretože vždy sa jedná o celkový vozový park, produkčnú líniu e, výrobcu Nož, takýto krok je možný, ale ja samozrejme som ochotný hovoriť aj o inom odstupňovaní. Toto je len návrh, môžeme hovoriť o lehotách dlhodobých cieľov. Ja však nepokladám za realizovateľné v roku 2020 dosiahnuť úroveň 135 gramov. O tom sa budeme musieť ešte pozhovárať. Pani Harms, ktorá sa zúčastňovala rokovaní s so francúzským predsedníctvom, hovorila, že neviem ako za Greenpeace, ale prečítala tie tri body, ktoré mi včera navrhol Greenpeace o 15.25. E, hovorilo sa tam o tom, o 11-ročnej lehote. E, hovorilo sa e, o rokoch 2007 až 2018. A ja si myslím, že že legislatíva o automobiloch bude až v roku 2011 najskôr. Takže je to presne to, čo hovorí Greenpeace. Ďalšia vec s tou redukciou. To ste povedali. Áno, tie tri body. Mám ich tu pred sebou, môžem vám to hneď ukázať. Ste to povedali tak až doslovne. Ja som ochotný viesť dialog, ale e, moje pripomienky musíte vyvrátiť vecnými argumentami. Ja som si vypočul návrh tiež, že potrebujeme ambiciozne ciele a kolegovi Odimu Grotemu, e, kolegom EAC, ERC, Birelli. A som rád, že podporujú veľké časti môjho návrhu. V jednej veci by som sa včel, však chcel na niečo poukázať, totiž, že v prípade malých užitkových e, vozidel sa jedná prevažne o dízelové pohonné jednotky. Práve táto technológia dosiahla obrovské pokroky No a otázka, či nejaká malé užitkové auto môže mať nižšiu spotrebu ako 6 litrov na 100 km, to je e, technická výzva, ale aj otázka realizovateľnosti. A preto musia byť ciele realizovateľné. No a čo týka toho, e, že e, automový priemysel na IAA v roku 2009 sa predstavil ako zelený priemysel, tak e, je prekvapením. My sme sa dohodli na legislatíva automobilový priemysel. E, chcel tiež prijať nejaké záväzky, to však nefungovalo. No a e, reagovali teda rýchlo na našu legislatívu. Je to teda úspech, tak to bude aj v prípade malých užitkových voziteľov. Ja sa budem snažiť priviesť návrhy ku kompromisom tak, aby sme mali dobrú, dobrú bázu rokovaciu. Kolegyňa Harms sa prihlásila ešte s faktickou poznámkou. Ja som trošku, e, mňa trošku, mne sa trochu nepáči e, e, spôsoby zaobchádzania s zástupcami komisie. Za to chcem ja a moja skupina povedať, že z nášho pohľadu z ciele redukcie CO2, ktoré sú tiež základom tohto návrhu nariadenia, boli prijaté radou a komisia len tými smernicami v oblasti klimatických ochrany klímy a aj niektorými inými, ale len plní to, čo sa dohodli, na čom sa dohodli v roku 2007 pod vedením Angely Merkelovej hlavy štátov a vlád. A na tom sa aj na tých dlhodobých cieľoch, ktoré Nemecko aj ktoré Nemecko pod, podpísalo v Halingendame na zasadnutí G8. Potom sa, na tom sa pokodanie nič nezmenilo. A ja by som bola len rada, keby tie návrhy v kompetencii pani Hedegard, aby e, sme ich rešpektovali tak, ako rešpektujete návrhy priemyslu. Drahé kolegyne, kolegovia, to nebola faktická poznámka, už, ale na tom už nez, nezáleží a ja myslím, že to je v poriadku. Je to otázka politického hodnotenia a ovnako Myslím, že každý kolega má právo politické ciele, ktoré boli prijaté, spochybňovať. Často je problém, že politika aj my politické ciele eh, formulujeme veľmi dlhodobo a v mnohých prípadoch by bolo dobré preverovať ich. Dobre. Ja chcem však ochrániť kolegyňu Harms proti jednému jednej výčitke. Ja si myslím, že je legitímne právo e, prednášať návrhy organizácií ako Greenpeace a to je nemôžeme vyčítať. Avšak platí to isté právo aj opačne, keď napríklad e, kolegovia z iných politických skupín prednášajú iné návrhy, napríklad návrhy automobilového priemyslu alebo zastupce priemyslu. To je tiež možné. A ak sa budeme týmto eh, riadiť na oboch stranách, tak budeme mať dobrý, dobrý základ diskusí. No a tým uzatvárame teraz diskusiu. No, už vidím, že pár Langen chce ešte niečo povedať. Ja akceptujem, že niekto zastupuje názory organizácia združení. Ja som to len povedal, že E, pretože pani Harms na začiatku povedala, že jej návrhy s Greenpeaceom nejak nesúvisia. Dobre, takže moc sme to neobjasnili a v budúcnosti môže si tu hovoriť e, môže hovoriť, kto chce aké návrhy a nebude mu to, to nikto nič vyčítať. No a teraz ešte kolegyňa, kolegovia k deadlineu. E, sekretariát si skontroloval. Už nie je také jednoduché posunúť to, sekretariát sa posnaží, ale Problém je, že ostatní preklady povedali, že musí to byť predložené 5. na neskôr 6. pretože potom nasledujú prázdniny, sviatky, sekretariat sa bude snažiť. Ja si myslím, že tá snaha, že bolo viac, viac času je oprávnená. Takže preto e, tá lehota dnes ešte nie je pevne stanovená. Počkajme a uvidíme. To si budem musieť ešte objasniť v iných výboroch som výboroch som zistil, že um, pozmeňujúce návrhy dva týždne len tak ležali uh, na stole, lebo boli veľkonočné sviatky. No a presne tak to aj bude. To sa však nedá zmeniť. To my teda nezmeníme.